Mm. Um, Príjemné predpoludne. Myslím, že budeme musieť začať, pretože o 11.15, o štvrt 12 tu bude bulharský minister zdravotníctva, takže týmto sme limitovaní a budeme musieť zvládnuť body, ktoré máme predtým. Dovtedy prvý bod e, sa týka sídla EMA. Ja odovzdám hneď slovo spravodajcovi pánovi Lavia. E, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ja e, chcem povedať e, niečo o e, chcem povedať niečo k tomu pozadiu, k východiskovým informáciám ohľadom stanovovania sídla tejto agentúry, aké sú právomoci parlamentu, aké máme výsady alebo aké máme možnosti. V prvom rade bolo položených niekoľko otázok komisii, aj agentúre, ktorej zastupcovia sú tu. A ja teda chcem položiť takéto otázky aj tu. A rád by som v prvom rade E, zabezpečiť, alebo chceme v prvom rade zabezpečiť správne fungovanie agentúry, to je dôležitý kontext. Um, Európska lieková agentúra EMA má v súčasnosti sídlo v Londýne a po Brexite sa bude musieť presťahovať. K čomu dôjde 30. marca 2019, to je ten termín. To je termín, ku ktorému Spojené kráľovstvo oficiálne opúšťa Európsku úniu. 22. júna 2017 Európska rada prostredníctvom svojich 27 členov e, uplatnila osobitný postup e, týkajúci sa presťahovania nielen tejto agentúry, ale aj na tejto agentúre, čo bolo to, pardon, 20. novembra 2017 na Rade pre všeobecné záležitosti. A táto Rada pre všeobecné záležitosti rozhodla, že novým sídlom agentúry EMA bude Amsterdam. Tam teda bude sídliť EMA. E Vieme, ako to prebiehalo, vieme, ako vlastne ten proces výberu ehm, prebehol. Boli navrhnuté dve možnosti a ehm, potom sa, tak povedia, zlosovalo. V roku 2017 ehm, bol tento návrh schválený a e, na základe tohto, tohto súhlasu rady došlo k definitívnu rozhodnutiu presunúť sídlo agentúry EMA z Londýna do Amsterdama. Avšak Európsky parlament nikdy nedostal podrobné informácie, nebol informovaný o postupe a až po rozhodnutí sme zistili, že e, celý e, tento postup e, nespočíval na žiadnych zmluvách, ale na akejsi dohode o umiestňovaní sídiel decentralizovaných agentúr, čo nie je postup, ktorý je mm, technicky vzaté právne záväzný. Takže pokiaľ ide o rozhodnutia rady, ja ako spravodajca, ako poslanec parlamentu, samozrejme vždy kritizujem nedostatok transparentnosti pri výberových konaniach e, takýchto mm, takéhoto typu, teda výberových konaní sídel agentúr. Teda, ako som povedal, tu sa doslova ťahal los, čiže tu sa doslova losovalo a e, boli tu určité náznaky toho, že štáty poskytovali isté úlavy a toto nie je obvyklý postup. E, tu sa uplatnil postup ako vo futbale, že sa jednoducho losovalo, kto začne. A toto pritom sú agentúry, ktoré sú veľmi dôležité pre našich občanov a um, sú to agentúry, ktoré sú pod e, vedeckým dohľadom a vykonávajú sami dohľad nad liekmi tak e, e, pre ľudí, ako aj pre zvieratá. A to je skrátka veľmi dôležitá informácia a takéto pomerne dôležité zmeny tie neboli, dáme tomu, oznámené parlamentu. Postup je diskutabilný a parlament rozhodne chce byť zapojený do takejto voľby, do takéhoto rozhodovania a to pri všetkých európskych agentúrach. No a <clears throat> bežný legislatívny postup, tak ako ho poznáme, by sa mal uplatňovať aj tu, teda spolurozhodovanie a všetky náležitosti. Toto by malo byť uplatňované aj v tomto prípade. Parlament jednoducho má e, určité svoje výsady a právomoci, ktoré musí obhajovať, aj keby to znamenalo, že sa návrh komisie, nejaký návrh komisie zamietne, pokiaľ to samozrejme schvália kolegyňa a kolegovia, s cieľom zabezpečiť e, postup korektný, tak aby sa neplitvalo spoločnými peniazmi, pretože to je v záujme občanov, ktorých my zastupujeme. Ja e, to považujem za nedostatočne demokratické, ak zástupcovia európskych občanov sú vytláčaní z takéhoto rozhodovania, nie sú k ňu pripúšťaní, eh, aj keď toto rozhodnutie má reálne právne dopady. Parlament o ňom nemôže rozhodovať. A dokonca nie je informovaný. A dokonca eh, nie je uplatnený ani len postup eh, vyžadania súhlasu, hoci v zmluve sa hovorí, že Európsky parlament má takúto právomoc, má právomoc pozmeniť takéto rozhodnutie. No a hm, ja sa teraz obraciam na tieňových spravodajcov a ich frakcie, ktoré zastupujú a chcel by som počuť ich názor a ja by som, um, ja by som chcel povedať, že podľa môjho názoru treba uplatniť správny postup pri takýchto dôležitých rozhodnutiach a možno uh, je potrebné začať klásť otázky tak komisii, ako aj s zástupcom EMA, ktorí tu dnes sú, Možno už len na to, aby sme pochopili, ako ten proces celý prebiehal a aké aspekty sa pri výbere sídla zohľadňovali a ako to vlastne po tom Brexite bude. Takže v prvom rade by som chcel požiadať komisiu, aby odpovedala na jednu vec, aby potvrdila, či z právneho hľadiska Európsky parlament má rovnaké právomoci ako rada v tejto v, tej, v tomto konaní, legislatívnom konaní, teda že sú na rovnakej úrovni, pretože takéto rozhodnutie, jednostranné rozhodnutie by malo správneho hľadiska nulovú hodnotu. V tlačovom oznámení po zverejnení rozhodnutia e, Európskej komisie, tak ja citujem, čo tam vlastne v tom tlačovom vyhlásení bolo napísané. Cieľom je, e, cieľ je obmedzený na určenie nového sídla. No, aká je úloha parlamentu? Potvrďovať e, rozhodnutia, ktoré boli prijaté niekde inde. Takúto právomoc máme. Čiže toto je úloha parlamentu, na tu sa teda obmedzuje a toto tiež sa hovorí v tom tlačovom stanovisku a e, toto mi príde nesprávne, že by sme mali len potvrdiť takéto, takéto rozhodnutie. Preto chcem požiadať komisiu, aby celý tento proces e, týkajúci sa presťahovania alebo presunu sídla agentúr preskúmala. Teda z toho pohľadu, či boli všetky kroky podniknuté v súlade s východiskovými právnymi dokumentmi a e, v prípade výberu sídla takýmto spôsobom môže komisia garantovať, že k presenu, presunu dôjde v súlade s harmonogramom, teda do 30. 1. marca 2019 a vieme zabezpečiť e, plné fungovanie tejto agentúry počas toho presunu, pretože tu ide o zdravie európskych občanov. A ešte chcem e, položiť e, komisii ďalšiu otázku. A to, čo s budovou Vivaldy, ktorá sa stane novým sídlom agentúry pre lieky, kedy bude hotová kedy sa tam agentúra reálne bude môcť nasťahovať. Ja mám tiež otázku na komisiu. E, ako to sťahovanie tá agentúra bude zvládať? Je možné e, garantovať operačné operačné schopnosti tejto agentúry počas ťahovania, alebo máme očakávať nejaké výpadky jej funkčnosti po 30. marci 2019? A potom e, je tu ďalšia otázka na komisiu. Ak e, e, bude agentúra mať nejaké dočasné sídlo, a to je otázka aj na agentúru, aj na komisiu, Mm, tak e, otázka je, či plochy, priestory budú stačiť agentúre pre odborníkov, ktorých tam potrebuje umiestniť, e, či je možné e, v tej dočasnej budove, teraz hovorím o tej dočasnej budove, garantovať fungovanie agentúry a ako to je s nákladmi, lebo tu sa vlastne musí tá agentúra stiahovať dvakrát. Jedenkrát z Londýna do Amsterdamu, lebo to tiež vlastne treba zarátať do nákladov Brexitu a te, tieto um, náklady treba nejakým spôsobom zohľadniť. A druhé, sťahovanie z dočasného sídla do konečného sídla, teda do budovy Vivaldy, kto zaplatí toto. A tieto náklady vlastne potom bude musieť znášať Holandsko, pretože to bolo súčasťou tej ponuky, na základe ktorej bola bol tento výber podľa mojich informácií vybraný. A v každom prípade by som chcel, aby komisia potvrdila, že tieto náklady nepôjdu na účet občanov Európskej únie alebo Európskej únie ako takej, pretože tu bola určitá dohoda, boli ponuky a v tej ponuke niečo e, bolo prislúbené. No a ďalšia vec, e, čo ak sa rokovania o Brexite zablokujú, alebo čo ak dôjde k rýchlejšej dohode alebo nejakému rozuzleniu? A ako e, v takom prípade bude vyzerať toto stiahovanie? Teraz máme ten termín 30. E, marec 2019, ale čo ak sa nejakou dohodou ten termín zmenia, posunie bližšie? Čo potom? Je tá agentúra schopná sa presťahovať aj rýchlejšie? Pôvodne tu bolo nejaké Um, prechodné obdobie. Mali sme tu um, hlavného negociátora a hovoril, a on hovoril o možnom prechodnom období pre Spojené kráľovstvo, počas ktorého by sa presne takéto veci diali, uh, ktoré jednoducho vyžadujú nejaký čas. Čiže uh, v takom prípade, že to uh, prechodné obdobie bude dohodnuté, sa tá agentúra bude stiahovať aj tak k 30. máju 2019, práve v ten deň, alebo sa niečo zmení. Takže tu máme nejaký dátum, ku ktorému všetko bude musieť byť e, pripravené a hotové na to sťahovanie a ak e, sa dospie k nejakej inej dohode, a to je otázka na EMU, dokáže sa EMA presťahovať v takom prípade aj rýchlejšie, alebo nie? Ďakujem veľmi pekne Pani Borza. Zahvaľujem, gospođo e, Vážená pani predsedníčka, v prvom rade by som chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Lavia za návrh správy, ako aj za všetko, čo v tejto veci doteraz vykonal. Ja musím povedať, že moje stanovisko je také, že správa aj celý postup by mal prebehnúť podľa plánu, aby sme hlavne nezdržiavali. Agentúra totiž chráni e, životy a zdravie európskych občanov a jej 900 zamestnancov a ich rodiny e, si zaslúžia dostávať e, informácie o tom, ako to celé prebehne, aby sa vedeli zariadiť, aby si vedeli naplánovať svoj život a celé toto sťahovanie. Ja by, ja by som vám chcela pripomenúť tento ľudský rozmer. No a ďalej musím vyjadriť pánovi Lavia súhlas s jeho postojom k celému procesu. Ja si myslím, že toto je posledný krát, kedy by parlament mal takýmto spôsobom rozhodovať v úvodzovkách, teda len potvrdzovať eh, akési rozhodnutie, ktoré bolo vytvorené niekde inde. Ja sa domnievam, že je to z časti aj naša vlastná chyba spoločné vyhlásenie predsedov troch inštitúcií z roku 2012, kedy sa parlament vzdal svojej úlohy pri výbere sídel agentúr, by malo byť uložené ad acta a predsedníctvo parlamentu by túto vec malo naplánovať eh, čo najskôr do diskusie. A ja tu chcem, žiadam, aby boli do tejto diskusie zapojení aj kolegovia z výboru AFKO. A pokiaľ ide o proces sťahovania agentúry, myslím, že musíme požadovať záruky, aby e, placové dani v Európskej únii nemuseli platiť viac e, kvôli tomu, že v tomto prípade sa naplánovala akási dvojfázová e, procedúra, teda dvojfázový presun, dve sťahovania. No a je samozrejme E, e, alebo nemôžeme očakávať, že by agentúra tieto náklady vedela uhradiť zo svojho rozpočtu a preto je treba si potvrdiť, čo komisia síce spomína v úvodnej časti memoranda, ale bolo by dobré to dať do, úvodného, do úvodných ustanovení, do preambuly, aby to bolo úplne jasné. Kto to teda zaplatí? Po druhé, um, je potrebné eh, mať úplnú istotu v tom, ako bude prebiehať toto sťahovanie aj z toho titulu, aby agentúra mohla pripraviť eh, svoje vlastné štruktúry na fungovanie v novej agentúre. A mne sa zdá, že tieto informácie sú trocha vágne a môžu vyvolať istú neistotu. A preto by som sa chcela spýtať zástupcov agentúry, aby sa k tejto veci vyjadrili. A ďalej ako tieňová spravodajkyňa mám isté výhrady a tie teraz rada zopakujem respektíve otázky. Ja by som chcel, sa chcela spýtať tak agentúry ako aj, ako aj komisie, čo sa stane e, s týmto sťahovaním, ak Veľká Británia pri, pristúpi k tomu reálnemu Brexitu pred 30. marcom 2019, alebo ak sa rokovania zastavia, alebo jednoducho nejakým spôsobom zablokujú. Chcem, aby komisia a agentúra povedali alebo informovali, ako holandská vláda e, plní svoje záväzky či ich plní na čas a či je možnosť niečo zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám chcem pripomenúť, že tu máme taký drobný časový problém. Ďalej prehovorí pani Krupa. Ďakujem, Ja e, podzielam e, uwagi pana sprawozdawcy uważam że jest niedopuszczalnym e, Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že je neprípustné takto postupovať. Keď ide o keď necháme presťahovanie takéto veľmi dôležitej inštitúcie na náhodu. Ďakujem. Pani Rís. Merci, madame, merci, madame la présidente. Euh, je vais pouvoir être... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť stručne, pretože spravodajca to vie, teda vie, že plne súhlasím s jeho názorom a takisto s tými otázkami, ktoré položil. Ďakujem mu za to, že zorganizoval schôdzu s tieňovými, s tieňovými spravodajcami už minulý týždeň v Štrasburgu. Jeho správa je stručná, ale pripomína tie hlavné záležitosti, ktoré sa týkajú tohto vzťahovania, tohto presídlenia agentúry. Teda na jednej strane otázku rozpočtu, to je samozrejme vec, ktorú by malo zatiahnuť Spojené kráľovstvo a len ono e, hradiť náklady na tento presun z dôvodu Brexitu, keďže to bolo jeho rozhodnutie. A po druhé, to už tiež odznelo, ak by došlo k nejakému, odkla- e, nejakému zdržaniu, k nejakému sklzu, čo je samozrejme možné, pretože jednoducho v Amsterdame sa veci nemusia stihnúť, tak potom Holandsko by zase malo niesť náklady na akékoľvek prechodné riešenie, tak ako pripomenula aj spolu spravodajkynia za socialistov. Pani Borža, nie je priateľné, aby tieto rôzne e, náklady zaťažili rozpočet Európskej únie. No a teraz k otázke samotného postupu, pretože to je asi tá základná vec do budúcnosti, pretože e, my ako Európsky parlament e, teraz vlastne sa po nás žiada, aby sme potvrdili rozhodnutie, ktoré už bolo vykonané niekým iným. Takže ja tu chcem z hľadiska postupu, a pán Lavia to povedal veľmi diplomaticky, hovoril o určitých pochybeniach, o pomenutiach a tak ďalej. A ja sa domnievam, že tento postup, ktorý prebehol na rade a bolo to zakončené určitým losovaním, že to je jednoducho zlyhanie e, e, argumentácie, a ja som veľmi prekvapená, v každom prípade to bolo vo frankofónej tlači, že to sa považovalo za ďalší z neúspechov, za ďalšie zo zlyhaní Európskej únie. A ja si myslím, že sme že, že vinu má, nesieme na našich pleciach čiastočne, pretože nám kladú otázku, ako sme si takto mohli nechať pod sebou e, odpíliť e, Konár. Tam je určitá medziinštitucionálna dohoda, ktorá by mala byť základom tohoto všetkého a toto nám vlastne vzalo tú možnosť zúčastniť sa na tom rozhodnutí. Vzhľadom k významu tejto agentúry je totiž jasné, že e, parlament by mal byť zapojený do tohto rozhodovania a to spoločné vyhlásenie predsedov z roku 2012 by sme mali jednoznačne odsúdiť um, počas napríklad štrasburských zasadnutí. Spravodajca to vie, ja som možno troška radikálnejšia, ale súhlasím s tým, aby sme sa pripojili k textu toho vyhlásenia, aby sme jasne povedali, toto naozaj naposledy sa stalo takýmto spôsobom a už nikdy viac, aby sa, aby sa toto nestalo skrátka niekedy v budúcnosti. Takisto si treba uvedomiť, že nemôžeme byť až takí radikálni. Sú tu samozrejme E, to, to, to je, toto je otázka zdravia. Tisícky, milióny mužov a žien, ktorých sa toto týka, takže nemôžeme jednoducho zablokovať takéto konanie, to je bez, bez debaty. My, my sme chceli byť len vypočutí, takže sa budeme musieť spoločne pozrieť na to, ako to vyhlásenie zabalíme tak, aby to pôsobilo dôveryhodne a zároveň, aby sme dali jasne návo, že nechceme takúto situáciu v budúcnosti zažiť e, ešte raz. No a keď sa pozriem na ten text spravodajcu, tak sa pozriem na článok 2, ktorý vyjadruje naše zhrozenie z toho, ako e, tento postup prebehol. Parlament by mal byť zapojený do bežného rozhodovacieho postupu. My, e, sme, my by sme to mali formulovať so slovkom must, musí byť zapojený. To je taká drobná, e, to je taký drobný návrh na zmenu tohto textu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. A teraz pani Konečná. Ďakujem, pani predsednička. Ja Kolegyňa a kolegovia, chcem tiež poďakovať pánovi spravodajcovi, ktorý predovšetkým v tom svojom úvodnom slove kládol otázky, ktoré zostávajú neodpovedané, aspoň nám všetkým to nie je celkom jasné a týkajú sa predovšetkým toho, aby EMA počas tohto svojho sťahovania nebola nejakým spôsobom ohrozená, teda aby jej činnosť nebola nejakým spôsobom obmedzená. A teraz k tej predloženej správe len veľmi stručne. Podobne ako všetci moji predrečníci a ja súhlasím s tým, aby v stanovisku parlamentu sa nenavrhovala akákoľvek zmena už vybraného miesta, pretože by to bolo veľmi nezodpovedné, e, najmä e, voči zamestnancom tejto agentúry a ich rodinám, ktoré už e, si začali plánovať nový život v Amsterdame. Avšak súhlasím s tým, že proces, e, akým sa dospelo k tomuto novému umiestneniu agentúry, bol veľmi pochybný. Ten hod mince, alebo to losovanie na konci, to bolo vyslovene e, ne, nedôstojné. A ja sa domnievam, že parlament by sa mal viac angažovať pri výbere sídel agentúr, pretože to, kde aká agentúra bude, je čiste dohodou členských štátov a verte mi, že by som mohla e, výber tohto sídla brať ako podraz, pretože pre štáty zo strednej a východnej Európy e, padali na začiatku sluby, že budú zohľadnené aj takéto geopolitické záujmy, ale pritom sa to nikdy nestalo. Slovensko ako jeden zo štátov bolo vyradené z tohto procesu hneď na začiatku. Avšak zo svojej skúsenosti môžem povedať, že ak sa z tejto otázky stane politikum, tak na pôde tohoto zboru to veci len uškodí a európska verejnosť to bude vnímať veľmi negatívne. Je tu jedna vec, e, kde by sa však parlament mal angažovať o mnoho viac, a to je otázka mandátov jednotlivých agentúr, kde u EMA, EFSA a ECDC e je tento mandát podľa nás pomerne prekonaný a bola by som rada, aby práve presun EMA na tento problém upozornil, pretože niektoré agentúry, a to je zrejme, ktoré, agentúry, ktoré sú, bezpe- ktoré sú kľúčové pre ochranu bezpečnosti a zdravia občanov, sú dlhodobo podfinancované a nastavenie ich úloh je z hľadiska financí, ktoré majú nemožné. Nemôžu vykonávať vlastné štúdie, musia sa uspokojiť s využívaním výsledkov práce iných štúdií a problematickosť tohto prístupu bola naplno odhalená v nedávnom období. Takže ja tú debatu, dnešnú debatu nespochybňujem, ale mali by sme otvoriť aj, aj diskusiu o, o témach, ktoré sú o mnoho zásadnejšie z hľadiska fungovania agentúry budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Auken. Øh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som e, chcela hovoriť o mandáte EMA, či je dostatečná transparentnosť EMA, či je dosť e, nezávislá, ale na to nemáme teraz čas to nemôžeme hovoriť. Správa kolegu je vynikajúca a ju môžeme úplne podporiť. To, že sa losovalo, nakoniec to vyzerá ako postup v starom zákone, že Boh o tom rozhodol, no keď eh, sa losuje, tak vzniká dojem, že o tom rozhodol pán Boh. No a ja nemysl- neviem, či to je správne, a bolo to trochu trápne. No a rovnako uh, trápne bolo, že to bolo bez účasti verejnosti a účasti parlamentu. No a na záver by som len dodala, že mnohí vyjadrili želanie, že treba preskúmať možnosť ponúknuť Štrasburg vymeniť, to, aby sme mohli ukončiť tento cestovný cirkus, ktorý kritizujú aj občania stále. Myslím, že je škoda, že sme to neurobili tak, pretože je nepraktické neustále cestovať do Štrásburgu, všetci to vedia. No a je to úplne dobre prístupné miesto a myslím, že že to bol dôvod, prečo to nechceli urobiť eh, agentúra EMA. Holandiania musia prislúbiť, že prevezmu náklady, ktoré prislúbili, pretože náš eh, rozpočet nemôže byť zaťa- zaťažený. Ďakujem pekne, pani Schreier. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, ďakujeme kolegovi Víjovi. Áno, hovorilo sa to, hovorilo sa to u zamestnancov a o zdraví, o verejnom zdraví. No a čo sa týka rozhodnutia tak v Holandsku, sme tým spokojní aj s tým postupom, aj s výsledkom samozrejme. No, EMA, EBA, bola vybraná vybraný Paríž a Amsterdam podľa príslušných článkov. Ostatní, ostatné hlavy štátov a vlád um, prijali takéto rozhodnutie v roku 2017, takže komisia má právo iniciatívy a predložila legislatívny návrh podľa riadneho legislatívneho postupu. No a postup treba čoskoro ukončiť aby práca takéto dôležité agentúry nebola brzdená z kvalitatívnych kritérií. Vstal Amsterdam, uprednostňovali ho aj zamestnanci AMA, máme medzinárodné školy, Amsterdam pripomína Londýn, letisko Šipol, dobre dostupné. Máme známu lekárskú fakultu, na ostatných miestach, to spojenie dopravne nie je až také dobré. Ja som od prvého dňa po Brexite e, bojovala za to, aby aj má bola presťahovaná do Amsterdamu. Aj tak nepokladná sa správne, že parlament nebol vôbec zapojený. Ale parlament nie je výberová komisia. Zastupujeme, e, zastupujeme obyvateľstvo, ak by e, sa rozhodovalo tu, tak by mali, e, boli zvýhodené veľké krajiny s vysokým počtom obyvateľstva. obyvateľstva. Takže v záverečnom hlasovaní treba platňovať čo najobjektívnejšie kritéria. Bohužiaľ, minulý týždeň sa o tom presvedčila pri ďalšom hlasovaní, ktoré sa plánuje. No, dúfam, že rozhodneme dobre. Ide tu o verejné zdravie, ide tu o zamestnancov. Pozerám sa na kolegov po mojej pravici. V Holandsku ide aj o dôveru voči Európe. Ďakujem pekne, pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne Giovanni Lavia za vynikajúcu prácu na tejto téme. Ja by som rád podporil tých, ktorí povedali, že toto, takýto postup je nepripustný. Že sa že rozhoduje los o otázke. Hrozné parlament má právo spolurozhodovania, ale parlament, ale rada rozhodla losom, alebo losovaním. No a ja by som chcel ešte povedať, že ten postup pre pred losovaním na rade bol úplne nedemokratický. My sme 10 ročia diskutovali, ako v Európe by sme mohli vybudovať demokraciu. Potom bude, sa príjme kompromis, že rozhodnutie na rade, ak treba rozhodovať väčšinou, tak sa bude rozhodovať dvojitou väčšinou. A to je rozumný princíp. A to znamená, každý, každá krajina má jeden hlas, ale na rozhodnutie nepotrebujeme len väčšinu krajín, ale aj väčšina, väčšinu obyvateľstva a tým sa zohľadňuje, že sme e, osobitná špecifická formácia, že máme aj krajiny, e, že sme demokracia. No a komisia tu nesie hlavnú zodpovednosť. A je hrozné, že komisia strážky nezmluv toto predložila, ktorá teda predložila tento návrh a teraz neplatil. Malta a Luxembursko malo presne toľko hlasov, ako Francúzsko a Taliansko. A to naruší všetko, na čom sme pracovali dlhé roky proti Európanom, protivníkom Európy. To dáva alebo vytvára živnú pôdu na kritiku. Milá komisia, milá rada, to bolo hrozné a zlé a nemôže sa to nikdy opakovať. Preto ja mám chuť povedať, no, že bolo tu rozhodovanie a by to bolo, tak by sme sa mali pozrieť na to, kde by Eh, si väčšinu, väčšina poslancov želala sídlo Magdalena Oaken, by som podporil eh, návrh Štrasburg. A je škoda, že francúzska vláda sa k tomu postavila tak hlúpo, ale vidím tiež nevyhnutnosť, alebo nevidím nevyhnutnosť, aby sme vytvárali ďalšie problémy. Potrebujeme riadny postup. Treba akceptovať, že to je Amsterdam a treba zistiť, že to bude rýchlo fungovať so všetkými bodmi, o ktorých hovoril Giovanni Lavia, ale ja musím povedať, že Európska komisia a rada musia pred našim našim hlasovaním prehlásiť, že nikdy sa nebude uplatňovať takýto prístup, pretože inak sa dá počítať so všetkým. A zodpovednosť za takéto neporiadny, neporiadny prístup má Európska komisia. No a ja dúfam, to nepovedie len priami nadriadeným, ale aj pánovi Junkerovi. To sa nemôže už nikdy opakovať, pretože z toho bude skutočne eh, povstanie. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, Európsky parlament je orgán, ktorý zastupuje občanov ja ako poslankyňa súhlasím to hodnotenie výberového postupu nového sídla EMA, že sa losovalo. Hovoríme tu o agentúre, ktorá je veľmi dôležitá pre každodenný život občanov. Ide o bezpečnosť liekov, ktoré sa dennodenne používajú. A preto aj ja myslím, že trebalo, ale malo sa postupovať obozretnejšie. E, tento postup treba prehodnotiť. Ukazuje to, že európske inštitúcie pri rozhodovania, e, ktoré sa týka, pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú života občanov, sú neschopné a preto to dalo, bola voda na mlin tých, ktorí hovoria, že by sa lepšie žilo bez Európy. A preto hovorím, že o tomto postupe treba ešte hovoriť ako orgán, ktorý zastupuje občanov a pretože zastupujeme občanov, musíme byť zapojení a nemôžeme byť len postavení pre, hoto, pre hotovú vec. Je napísané aj v zmluvách, no a medziinštitucionálne dohody nemôžu vchádzať zmluvy. No a ďalej hovorilo sa o predbežnom presťahovaní, predtým než sa konečnou platnosťou rozhodne. A mňa by zaujímalo, koľko to, aké náklady to bude technicky znamenať pre EÚ. A aj zaistíte, že budú dodržané lehoty, ako to vyzerá pred týmto hlasovaním. By sa dalo hovoriť, že ten, ktorý hodnotil kandidatúry, to mal tiež zhodnotiť či boli dodržané všetky podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane komisie pán Henning z generálneho sekretariátu. Ďakujem pekne, predsednička. Volám sa Henning Klaus. Ja by som rád dodal, že komisia by sme snažili aplikovateľný rámec pre rozhodovanie na sídle agentúry je spoločný prístup podpísaný, vyjednaný dohodnutý e, medzi troma inštitúciami v roku 2013 komisia je tým viazaná a preto sme nevymýšľali nič nové, rozdielne ako to, čo je uvedené v tomto rámci. Komisia nemala žiadnu rozhodovaciu úlohu pri rozhodovaní o budúcom sídle EBA a EMA. Komisia len pomohla členským štátom v rámci procesu v lete sme zhodnotili 28 ponúk z členských štátov pre obe agentúry. Nevypracovali sme žiadny užší zoznam kandidátov alebo odporúčania proti kritériám, porušili kritériá ktoré stanovili členské štáty. Komisia vyjadrila hodnotenie, predložila hodnotenie členským štátom a potom členské štáty mohli úplne slobodne sa rozhodnú, či použijú alebo nepoužijú hodnotenie, keď príjmali rozhodovanie transparentnosti, keď členské štáty, myslím, že lehota bola 31. júla, keď členské štáty predložili o ponuky, tak rada všetky ponuky myslila na svoju stránku. Keď komisia skončila s hodnotením týchto ponúk, tak hodnotenie bolo zverejnené na internetovej stránke Takže toľko k transparentnosti a je pravda, to je odpoveď na otázku pana Laviu, spoločný prístup je politická, právne nezávislá dohoda, ale je to platný rámec pre takéto rozhodnutia. Komisia spolak záveru, že na zaistenie bezpečnosti, právnej istoty, istoty plánovania, tak tie dva návrhy, ktoré máte teraz pred sebou, mali byť predložené. Poprvé, uvedomte si, že v nariadení o EBA Londýn sa uvádza v nariadení, takže tu právna potreba, aby bol predložený e, pozmienený návrh kvôli koherentnosti a aby sme jasne právne ukázali, že dátum transferu, keď sa začne uplatňovať nová, uh, nová lokalita, je koniec marca 2019. To tam bolo umiestnené kvôli právnej istote do oboch, v oboch prípadoch. Toto robí komisia, sa nemôžem vyjadriť. Procesu už nejak viac. Možno len jedna pripomienka z mojej strany. Skutočnosť, že 28 ponúk bolo predložených na obe agentúry, z takéhoto veľkého počtu štátov, dá sa to interpretovať ako úspech a nejako zlyhanie procesu, ako bolo povedané. Vy pripisujete, zdá sa, vysoký význam, veľký význam aj uh, personálu, rodinám a tento proces sa teraz organizuje bezpečne no a zaujímame svojimi spoločnými, podporujeme čo najviac agentúry a v procese a vidíme, všetky podmienky, požiadavky, spravodajca požiadal o informácie niektorým otázkam týkajúce sa financovania. Ja by som chcel hovoriť o postupoch, nejakých stavebných postupoch, ktoré sa alebo teda postupoch týkajúcich sa budov, ktoré prebiehajú, prebiehajú, prebiehajú v, v výbore pre rozpočet. No a moje informácie sú také, že aj ten druhý transfer z dočasných priestorov do trvalých to pokrie Holandsko. No a skutočnosť, že prípade EMA tu bude nejaké dočasné, tak povediať, bydlisko. To už bolo v tej pôvodnej ponuke. Komisia samozrejme nemôže predložiť žiadne záruky týkajúce sa záväzkov niekoho iného, e, konkrétne holandskej vlády. My môžeme teraz len podporiť a informovať vás o ďalšom procese a môžeme stať stále v úzkých kontaktoch a ako som už povedal, my podporujeme čo najviac EMA a EBA v rámci procesu. No a to je, myslím, na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zástupca EMA. Ďakujem pekne, pani predsednička. Možno na úvod, ak mi uvoliť, dovolíte pár slov a my nesmieme zabudnúť, že dopad referenda v vo Veľkej Británii na agentúru E pre lieky je najväčšou výzvou od nášho vytvorenia v roku 1996. Nesmieme zabúdať na to, že toto je mimoriadná okolnosť, externá udalosť, ktorá je ktorú sme si nezvolili dobrovoľne. A na druhý deň po referende vo Veľkej Británii sme začali prípravné práce. Samozrejme, to to ďalej postupil, keď bolo 20. novembra prijaté rozhodnutie o sídle. A my sme vedli intenzívne diskusie s holandskými orgánmi o dočasnej budove, záverečnej budove, opatreniach pomoc personálu, vytvorenie spoločnej štruktúry a tak ďalej. Ale rád by som zdôraznil, to nie je niečo, že 29. marca sme v Londýne a 30. marca v Amsterdame. Nebude to také jednoduché, bude si to vyžadovať eh, veľké plánovanie a diskusie o tom, ako zaistiť, Bych záujme pacientov v Európe sme pokračovali čo najlepším spôsobom. No a teraz prejdem k niekoľkým otázkam, ktoré položili poslanci. Postup, ktorý podporujú hlavy štátov a vlád, predpokladá, že je tu možnosť dočasných priestorov, ak by 30. marca 2019 nebola dostupná budova trvala. No a hneď keď bolo prijaté rozhodnutie, tak sme navštívili Holandsko, hovorili sme s kolegami, hm, predložili viacero eh, návrhov, ktoré boli súčasťou formálnej ponuky. No, navštívili sme tieto miesta a zistili sme, že neboli adekvátne pretože nesplňali potreby EMA a nezaručovali kontinuitu prevádzky. Ďalej tam bola tretia možnosť, kde sme mali tiež obavy. A štvrtá možnosť bola predložená potom a tá je najlepšia. Zo všetkých štyroch EMA môže akceptovať túto ponuku, pretože momentálne nie je dostupná žiadna lepšia ponuka ktorá by splnila potreby EMA a musíme zohľadniť, že ak v januári 2018 už nebude čas na to, aby v dočasnej budove boli do roku 2019 pripravené kancelárske priestory, pretože eh, stavebné práce trvajú mesiace, potom testovanie IT a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že budeme mať, že nás čaká také dvojité stiahovanie. Je dočasná budova, tak e, jasné, že budeme dvojité. Poprvé e, z, do, z súčasného sídla do dočasného sídla a potom do trvalého Takže toto bolo v memorande o porozumení v prílohe, kde obe strany podpísali a dohodli, že sa budú pokrývať tieto náklady na celkové presťahovanie z dočasnej budovy, vrátanie inštalácie do novej hm, konečnej budovy takže tam e, nebudú žiadané peniaze z EÚ, ktoré by boli vynaložené na toto sťahovanie z dočasnej do trvalej budovy. Ale toto dvojité sťahovanie predstavuje ďalšie problémy a výzvy, okrem tých, ktorých, ktoré už máme. Napríklad testovanie, IT zariadení, audiovizuálnych zariadení budeme musieť robiť aj v dočasnej budove, aj v tej konečnej budove. To znamená, že musíme vypracovať eh, biznis plán, ktorý bude venovaný eh, tejto kontinuite a to je ešte okrem toho, čo musíme vypracovať, aj keby sme eh, mali to mm, riešenie, ktoré momentálne zvažujeme. Takže ešte raz to vysvetlím. Táto alternatíva predstavuje polovicu metrov štvorcových, ktoré máme teraz v Londýne. To znamená, že budeme mať menej priestorov, menej zariadení, menej e, kancelárií, takže táto kontinuita, táto zachovanie je prioritou a tu máme priamu podporu, ktorá sa týka udržiavania liekov pre humánne a veterinárne použitie a uvidíme, ako to budeme vedieť zariadiť. Holandské orgány nám slúbili, že okrem toho, že nám poskytnú tie konferenčné zariadenia v, dočasných, v dočasnej budove, že nám poskytnú konferenčné priestory vo vedľajšom susednom hoteli, takže toto, tento sľub budú musieť dodržať, pokiaľ ide o dátum. A keď e, tento dátum, či môžeme toto posunúť alebo nie. My potrebujeme istotu. Istotu znamená, že 30. marec 2019 sa dodrží. A keď e, budeme plánovať, keď budeme musieť e, opustiť toto plánovanie, pretože do konca marca 2019 najneskôr musíme Londýn opustiť, ale keď e, sa bude blížiť tento deň, tak budeme mať problémy s tým, že budeme hľadať e, kancelárie a s tým nájdením kancelárií. E, holandské orgány musíme rešpektovať dátum 1. januára 2019 na dočasné dočasné priestory, teda to 1. januára 2019 musia byť tieto dočasné priestory úplne pripravené tak, aby boli funkčné, aby sa naši zamestnanci a celá tá agentúra, aby sa fyzika, fyzicky presťahovala pred 30. marcom 2019. A keď sa toto bude meniť, tak budeme problémy mať nielen pre e, fungovanie agentúry, ale budeme mať problémy, ktoré bude mať, e, budú mať zamestnanci, pretože oni musia zapísať svoje deti do školy. E, potom majú hypotéky, keď si budú chcieť prenajať alebo kúpiť e, ubytovanie, takže s tým budú problémy, keď sa bude tento dátum posúvať, čiže tento 30. marec to by bol ten rozhodný dátum. No a potom aj tá dohoda o hlavnom sídle je dôležité, aby toto bolo podpísané čo najskôr táto dohoda, takže my sme začali diskusie s holandskými orgánmi, ktoré by sme chceli ukončiť najneskôr do konca marca 2018, aby sme mohli zahájiť tento proces na úrovni holandskej vlády, parlamentu a našej dozornej rady. Čiže toto by sme chceli dokončiť do júna 2018. A čo ešte dôležité, dôležitejšie ako toto načasovanie je samotný obsah. Nesmieme zabudnať, že my sme sa do tejto situácie nedostali sami, že sme boli k nej donúdení a či chceme, či nechceme, očakávame teda od holandskej vlády vhodnú ponuku a aby nám ponúkla čo najlepšie e, záruky, aby sme naozaj mali e, záruku, že budeme naďalej takto fungovať. Áno, ďakujem veľmi pekne a teraz sa obrátim opäť na spravodajcu na záverečné slovo. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom za podporu, ktorej sa mi dostalo a za toto prijatie. Chcel by som sa však vrátiť k niekoľkým prvkom na základe toho, čo tu odznelo, aj e, to, čo povedala komisia, aj predstaviteľ agentúry. E, toto spoločné stanovisko, ktoré ktoré komisia nekomentovala. A Viacerí predstavitelia eh, to vôbec nepoznali, ale toto malo eh, vplyv na celý tento postup a toto spoločné stanovisko eh, vypracovala hlavne rada, ale neboli tam žiadne údaje, ktoré by sa týkali postupu. Takže napriek, toho spoloč- napriek tomu spoločnému stanovisku e, rada nekonala tak, ako by bola mala. A tiež e, to nie je odzrkadlená e, dôležitosť niektorých krajín. Ehm, takže tuto rada ustúpila od svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o konečné sídlo tejto agentúry. A naozaj je komplikované, že agentúra sa musí najprv presťahovať do dočasných priestorov, potom do stálych priestorov a toto celý postup komplikuje. Samozrejme, e, e, že to je holandská vláda, ktorá sa tu zaviazala, ktorá to realizuje, ale tento postup je potrebné aj dozorovať. Nikto by si neželal, aby v konečnom dôsledku sme potom dodatočne konštatovali, že sa niečo nepodarilo. A preto je ohrozená mm, funkcie schopnosť agentúry ukázalo sa a aj predstaviteľ EMA povedal, že 30. marec je indikatívny dátum, veď predsa nikto nemôže očakávať, že agentúra sa 29. marca bude nachádzať v Londýne a 30. už bude kompletne presťahovaná do Amsterdamu. A toto nemôže byť ani v zmysle funkcie schopnosti e, agentúry, aby tieto lehoty boli takto stanovené. Ale my ako parlament sa musíme zamyslieť aj nad týmto spoločným opačným stanoviskom, pretože ja si nemyslím a mm, to ma podporilo aj to, čo povedali kolegovia. E, ja si myslím, že e, tieto rozhodnutia sú tak dôležité a v konečnom dôsledku to nie sú len technické rozhodnutia, oni majú aj politický náboj a to nemožno robiť náhodne. A e, volení predstavitelia e, európskych občanov tu nemajú k tomu, čo povedať. Takže preto je veľmi dôležité, aby e, sme mali tieto dodatočné vysvetlenia parlamentu a je naozaj aj veľmi užitočné, aby sme k tomu my vydali jasné stanovisko a vyzývam aj všetkých tieňových spravodajcov, aby na tomto vyjadrení spolupracovali. Áno, takže 31. januára o 11. je lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov. No a teraz prejdeme na ďalší bod a to je zdráhavosť voči e, očkovaniu ako aj odmietnutie očkovania a začnem pani Renáte Zomer, ktorá má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A my sme sa dohodli na dobrom texte vyhlásenia, ktorý rieši aj tie najdôležitejšie problémy, ktoré sa týkajú e, tejto e, zdráhavosti voči, voči očkovaniu v Európskej únii. A ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať kolegom a kolegyniam z ostatných politických skupín za veľmi dobrú spoluprácu. E, ide nám o spoločnú vec. Musíme zabrzdiť znižovanie počtu zaočkovaných a očkovanosti a musíme proti tomu na európskej úrovni bojovať, pretože je to vývoj, ktorý vzbudzuje obavy, že veľmi veľa ľudí odmieta očkovanie a očkovanie to je jedna, eh, jedno z najdôležitejších opatrení, ktoré v medicíne máme v oblasti eh, preventívy. Ehm, v 20. storočí sa nám podarilo znížiť a regionálne aj eradikovať niektoré ochorenia, ktoré v minulosti stáli život mnohých ľudí, napríklad kiahne, obrna. To bolo v Európe eradikované a toto je veľmi dôležité a tieto očkovania dnes už nie sú ani potrebné, ale my sa musíme postarať o to, aby ostali nepotrebné aj do budúcnosti. Ale keď táto zdravosť voči očkovaniu bude naďalej taká, aká je, tak tieto ochorenia sa znovu objavia, pretože sa sem e, privlečú z iných krajín. A my sme si mysleli, že tieto choroby už máme za sebou. Alebo napríklad také osýpky. Osýpky už mnoho rokov sa vôbec nevyskytovali. Ochorenie na osypky môže mať pre dotknutú osobu nedozierne následky. E, prepačte, že vás e, prerušujem, ale prosím vás, môžete v tejto miestnosti zachovať ticho? Prepačte. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, napríklad osypky Ochorenie na osypky môže mať nedozierne následky pre dotknutú osobu aj v Nemecku alebo aj v iných európskych krajinách. E, v posledných rokoch sa znovu objavili osypky a mm, to bolo temer výlučne u tých ľudí, ktorí neboli očkovaní a ja to považujem za e, nezodpovedné, keď rodičia svoje deti nedajú očkovať, lebo si myslia, že všetci ostatní sú očkovaní, tak ja nemusím robiť nič. A potom zase sa šíria správy, že očkovanie je škodlivé zdraviu, ale to nie je pravda, je vedecky dokázané, že očkovanie zdravie očkovaného neohrazuje a potom sú tu aj také názory, že je to zbytočné a že je to všetko len v záujme farmaceutického priemyslu. Nie, to je v záujme nás všetkých. A e, keď sa pozrieme na situáciu dnes, my máme stále väčší prílev pristahovalcov z iných krajín do Európskej únie. Títo možno ani nie sú očkovaní, pretože v ich krajinách sa neočkuje, alebo tamer vôbec neočkuje. Je to aj otázka príjmov. Nie každý si to môže dovoliť, nie každá krajina na celom svete má takéto očkovacie programy ako my. Takže my sa musíme postarať o to, aby títo ľudia sa starali o to, aby sa dali očkovať, aby dali očkovať svoje deti a preto budeme potrebovať osvetové informačné kampáne. O to sa musí postarať komisia. My vyzývame komisiu a radu ministrov. E, naša vláda musí mať e, na svojich pleciach túto zodpovednosť. My sme naozaj trošku zaspali na Vavrinoch a ja osobne si myslím, že možno, že e, by sme mali v celej Európe zaviesť povinnosť očkovania. My my to v Nemecku máme pre tie najdôležitejšie infekčné choroby a neslobodno zabúdať, že my sa tu zaoberáme aj antimikrobiálnou rezistenciou, v Európe máme 25 tisíc osôb ročne, ktorí prídu o život v dôsledku AMR a práve toto očkovanie môže predstavovať pre nás veľkú nádej a preto sa musíme angažovať všetci a komisia a členské štáty musia spolupracovať, aby veľmi úzko spolupracovali a predovšetkým e, veľmi rýchlo musia niečo urobiť, pretože naozaj už je o 5 minút 12. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Gentile. Áno, v skutku hm, nemožno pochybovať o tom, že z histórie máme e, údaje s veľkou výpovednou hodnotou. Áno, nám sa podarilo závažné ochorenia eradikovať alebo temer eradikovať. Ochorenia, ktoré majú závažný dopad na zdravotný stav mnohých ľudí. A e, z histórie sa možno poučiť ešte ďalšiu vec. A to je tiež v súvislosti s tým, čo tu práve odznelo. V roku 2017 sme mali opätovnú epidémiu osýpok. Len v Taliansku ochorelo 4500 osôb a prišlo aj k úmrtiam. Bolo tam vysoké percento prípadov, kedy, mm, bolo, kedy sa to týkalo hlavne mladých ľudí. Teda sa ukázalo, že v závislosti od sociálnej vrstvy sa tento vírus prenášal a tomu musíme venovať náležitú pozornosť eh, v tomto výbore, ale myslím si, že je to v záujme celého parlamentu, bude dôležité tejto téme venovať náležitú pozornosť a sa jej venovať. Tiež je potrebné mm, umožniť komisii, aby zahájila informačnú kampaň, ktorá by mala prebiehať vo všetkých členských štátoch a malo by sa to týkať predovšetkým tých, ktorí sú najzraniteľnejší a kde je tá možnosť ochorenia najvyššia, aby mm, aby sme im vedeli vysvetliť, že e, vedecky nie je doložené, že očkovanie spôsobuje vedľajšie účinky a že je to škodlivé. Už vlastne ani nemám k tomu, čo dodať a Mali by sme komisiu nielen poprosiť o to, čo som práve povedala, aby vynaložila maximálnu možnú snahu na to, aby vzbudzovala povedomie, aby šírila informácie a osvetu, ale aby sme lepšie a intenzívnejšie podporili výskum, aby sme našli nové očkovacie látky, aby sme bojovali e, proti tým ochoreniam, ktoré sú tak závažné, ako napríklad papilomavírus, mm, mm, ktorý je tak škodlivý pre ochorenie krčka maternice pre ženy alebo e, e, osypky, ktoré sú veľmi závažné a škodlivé pre mužov a potom aby sme mali aj možnosť e, systém, aby sme sa zamysleli nad, e, nad systémami e, distribúcie očkovacích látok, aby každý mal možnosť si túto vakcínu zakúpiť, aby sme chránili zdravie našich občanov, ale predovšetkým zdravie našich detí. No a Európa musí viesť takúto dôležitú kampaň. Nesmieme močať ani pokiaľ ide o tú e, závažnú epidémiu, ktorú sme mali minulý rok. A teraz pán Piecha. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedníčka, vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia. E, ja naozaj podporujem tento návrh Naozaj um, je tu tá zdráhavosť a skepsa voči očkovaniu, ale táto téma je mimoriadne dôležitá. A ja mám taký dojem, že Očkovanie, e, očkovanie, sú, očkovanie je obeťou svojho vlastného úspechu. E, v 20. storočí boli veľmi populárne a tieto ochranné očkovania nám umožnili eradikovať mnohé závažné ochorenia, ako napríklad e, obrnu, osýpky, alebo minimálne tieto ochorenia boli obmedzené. teraz máme nové vlny týchto ochorení. Predovšetkým predovšetkým osýpky. V minulom storočí sme ich tener zabudli najmä vďaka týmto populárnym očkovaniam a na základe e, tohto návrhu e, prehlásenia poukazujeme na tom, že údaje o očkovaní členských štátov poukazujú na to, že tu máme veľké medzery. My však stále zdôrazňujeme, že očkovanie je mimoriadne dôležité na to, aby sme e, zaručili zdravie obyvateľstva. Preto apelujeme na členské štáty, aby vypracovali, mm, obsiahli akčný plán, aby sme bojovali proti tejto skepse voči očkovaniu. A ako sme sa k tejto skepse dopracovali? A ako, ako, aký je náš postoj voči tomu? Ide o to, že občania veľmi často majú nesprávne informácie o očkovaní a sú to kvázi vedecké informácie, ktoré nie sú pravdivé. A teraz je veľmi dôležité, aby sme v Európe zaviedli harmonizáciu akčných plánov, aby sme mali očkovaciu povinnosť a musíme proti tejto zdráhavosti bojovať. Ďakujem. Thank you. Now, uh, Mrs. Müller. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Müller menom pani Meissner. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela ospravedlniť v mene pani Majsna, pretože je chorá. Ale chcem povedať, že tento návrh v plnej miere podporujeme. Podľa nás je to tiež eh, hrozné, že tieto očkovanie eh, klesá a tieto eh, počty očkovaní e, klesajú. Niekedy sa to zdá ako taký problém luxusu, ale tiež som za to, aby sme zaviedli povinnosť očkovania. Keď sa pozrieme na tie následné náklady, ktoré by to znamenalo pre naše e, zdravotné systémy, keby toto dospelí ľudia dostali tieto choroby ako osýpky, to je strašná záťaž nie len pre e, naše pokladnice, ale to je ohrozenie každého života. To sme zažili v Taliansku minulý rok e, priam na vlastnej koži a ja som mimoriadne hrdá, že moje vnúčatka sú zaočkované a že moje deti, teda ich rodičia, sa nenechali zlákať nesprávnymi informácií a teda tento návrh podporujeme v plnej miere. E, no. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pani Konečná. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja sa môžem len pridať ku kolegyňam a kolegom, ktorí sa už vyjadrili k tejto téme, pretože je to téma, o ktorej tu nehovoríme poprvýkrát, ale so, so železnou pravidelnosťou sa nám to sem vracia. Vždy a zas, vždy, keď v nejakej časti Európskej únie prepukne epidémia choroby, prepukne epidémia choroby, o ktorej sme ani nevedeli, že ešte existuje. Do februára 2017 bolo mnoho e, prípadov osýpok, 180 um, a 185 prípadov bolo potvrdenie spôsobených neočkovaním. Klesa nám očkovanosť a nič sa nedie. Je to e, dôsledok vysokého nadhodnotenia rizík spojených, spojených s očkovaním a podcenenia rizik spôsobených prenosnými nemocami a e, ochoreniami. Takže kolegyňa a kolegovia je nevyhnutné bojovať s týmto stavom a nie je možné e, čakať, že nám niekde umre 200 ľudí na osýpky a my alebo komisia až potom začneme konať. Povedzme si to na rovinu, je to stav, v ktorom momentálne žijeme a tie nepravdivé e, klamstvá a dezinformácie, ktoré sa šíria ohľadom vakcín v súčasnosti, môžu byť našou, e, našou záhubou. A ja ako matka jednoducho chápem, že je potrebné nastaviť také očkovacie e, systémy alebo um, schémy, aby sa rodičom dala dostatočná časová flexibilita v tom, v, tých, v tom pláne očkovaní treba vyvrátiť ďalej dezinformácie, ktoré o očkovaní e, kolujú, pretože tie pozitívne informácie sa objavujú len veľmi zriedka. Okrem toho nám stále chýba európska stratégia na boj s HIV, e, tuberkulózou a hepatitidou C, preto musíme čo najdôraznejšie apelovať na komisiu aj členské štáty, aby okamžite e, rozbehli masívnu kampaň bojujúcu proti týmto mýtom a predstavili akčné plány na boj proti tomuto alarmujúcemu poklesu očkovanosti. Ale úprimne si povedzme, dokiaľ niektoré členské štáty a ich ministerstva zdravotníctva budú ignorovať fakty a budú počúvať niektoré mimovládne organizácie alebo nejakých pár horlivcov, ktorí si na to postavili svoj vlastný biznis, tak potom sa ťažko niečo zmení. Toto je v rukách členských štátov. Komisia síce má isté kompetencie, ale my si musíme v, vo svojich krajinách urobiť poriadok eh, ako prvý. Ďakujem veľmi pekne. Teraz menom pána Afronte, pani Aukana. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedníčka, ja hovorím teraz menom, čas, časti aj e, menom Marka Afronteho, aj um, z časti svojim vlastným menom e, pridávam sa k tým, čo povedali e, rečníci predo mnou. Nikto nepopiera obrovský význam očkovania u detí, e, zlikvidovanie detskej obrny, e, tuberkulózy a iných ochorení môžeme pričítať práve očkovaniu, ale e, je tu nedôvera, ktorá prišla od niekiaľ. Sú aj prípady, kedy očkovanie neprinieslo očakávaný výsledok a boli tu veľké kampane okolo ochorení zvierat, moru ošípaných a vtáčeho, vtáčej chrípky a e, tieto e, respektíve e, firmy, ktoré šírili a predávali drahé vakcíny, tak neskôr boli obvinené z toho, že to nefungovalo lepšie než nejaký paracetamol. Ja mám prípad z Dánska, kde je len asi 5 miliónov obyvateľov a 5, 5, 5 ľudí ročne zomrie na tieto ochorenia teda konkrétne na tuberkulózu a 100 alebo až e, niekoľko sto ľudí zomrie na um, ochorenia iné, ktoré tiež by mohli byť um, zlikvidovateľné len prostredníctvom očkovania. Takže tie čísla v niečom sú nízke, v niečom vysoké, ale my tu máme problém v zdravotníctve a máme problém s tým, že sa proti očkovaniu vedú masívne kampania. Tu treba skúmať e, E, kde vlastne problém spočíva a e, tu je určite aj veľký vplyv sociálnych médií, veľký vplyv lobby toho veľkého priemyselného sektora. Toto je pre tú dôveru veľmi, veľmi zlé, pretože ľudia musia dôverovať očkovaniu, musia dôverovať, že očkovanie proti tuberkulóze a proti detskej obrne funguje a toto nesmie e, viesť k falošným kampaniám alebo ku klamlivým kampaniám Je veľa dievčat, ktoré majú HPV, e, vírus, ktoré e, trpia týmto ochorením, ale e, ak idú za niekým, za lekárom, tak im zvyčajne povie, že to je všetko psychické. Takže my musíme mať mechanizmy prevencie a musíme zabezpečiť takisto väčšiu transparentnosť, najmä zo strany EMA a ostatných e, inštitúcií, ktoré v tejto oblasti konajú. Treba si uvedomiť, že sú tu že tu môžu byť obrovské konflikty záujmov a my na, najmenej, čo môžeme urobiť, je zabezpečiť, aby programy očkovania viedli k dô, vyššej dôvere a nie nižšej dôvere. A my tento návrh samozrejme musíme podporiť, ale ja mám e, obavy, že nejaký vynúcujúci mechanizmus nebude fungovať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí, rečnička, e, hovorí predsednička, teraz pani Dornáno. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Ja som chcela sa pridať k, tý, k, teda k podpore tohto uznesenia za takých podmienok, kde niektoré ochorenia sa šíria, ale zároveň sa šíri istá rezistent, istá, istá um, zdržanlivosť eh, voči očkovaniu. Je tu niekoľko aspektov textu, ktoré sú zásadné a sú predmetom rešpektovania právomoci, rozdelenia právomoci medzi inštitúciami, napríklad odsek 7 o zvyšovaní transparentnosti a jeho význame na zvyšovanie dôvery občanov v nejaký liek. Takisto odsek 12, ktorý odsudzuje dezinformácie, ehm, ktoré sa šíria s ehm, spolu s tým fenoménom fake news. A ďalej e, je tu problém vysokých cien očkovacích látok, ktoré môžu zachraňovať životy. A pokiaľ ide o poskytovanie služieb e, očkovania pre migrantov a utečencov, ktorí vstupujú na územie Európskej únie, tak by som chcela, aby ste pochopili moje stanovisko. Ja súhlasím s myšlienkou očkovať týchto ľudí, aby sa určité choroby jednoducho úplne zlikvidovali, aby sme sa vyhli epidémiám, ktoré by mohli spôsobiť početné úmrtia. A to je veľmi relevantné, najmä v súvislosti s osýpkami, ktoré stále prinášajú obete, alebo teda spôsobujú obete. Avšak e, je potrebné tiež zachovať e, zvrchovanosť mojej krajiny a ochrana, kraj, ochrana ľudského zdravia e, patrí do kompetencií článku 6 smluvy o fungovaní Európskej únie a ak sú akékoľvek úmysly um, tohto textu, hoci ako sú teda chválihodné, tá komisia môže len podporovať, koordinovať a doplňať aktivity a opatrenia členských štátov a e, právne záväzné akty Európskej, Európskej únie nemôžu vyžadovať harmonizáciu legislatívnych a právnych systémov v krajinách Európskej únie a ďalej tu odsek 19, ktorý apeluje na komisiu, aby podporila koordináciu očkovacích plánov v rámci jednotlivých krajín. A toto mi príde pomerne pochybné. Ja predložím pozmeňovacie návrhy a ďakujem spoluspravodajcom za ich podporu. Thank you. Uh, now Mr. Grammatikalis. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán gramatikalis. Ja chcem povedať, že je tu veľký prúd, ktorý um, sa opiera a e, nesprávna informácia a dezinformácia boje proti očkovaniu a je veľmi ťažké takéto informácie kontrolovať alebo nejakým spôsobom proti nim bojovať, pretože to má politické dopady, veľmi negatívne politické dopady. A tu treba e, povedať, že členské štáty v tejto oblasti majú zrchovanú e, zodpovednosť, avšak my tu potrebujeme aktivity aj na európskej úrovni a Európsky parlament by mal vyslať jasný signál o nebezpečenstvách, ktoré má neočkovanie. A pokiaľ e, sú tu osoby, ktoré sa domnievajú, že alebo teda pokiaľ kedysi žili e, ľudia, ktorí si mysleli, že sa nikdy na mesiac nedostaneme, tak takisto sú tu ľudia dnes, ktorí tvrdia, že um, vakcíny sú v princípe zlé a že nám nepomáhajú a, a e, sú e, očkovacie látky, ktoré bojujú proti chorobám, ako sú napríklad osýpky a v roku 2017 v celej Európe boli Eh, bolo mnoho prípadov, 50 tisíc prípadov a, um, a u nás v Španielsku sme mali dva smrteľné prípady, takže to, um, takže to riziko je reálne a môže sa ešte zhoršiť. A toto chcem povedať, my nemáme čas a um, my musíme dať mandát eh, Európskemu centru na prevenciu eh, nákazlivých chorob, aby um, podporovalo um, očkovanie a očkovacie e, kampane, e, aby bojovalo proti týmto falošným správam a nepravdám, aby vznikli európske programy, ktoré, ktorých cieľom bude napríklad plošné očkovanie v prípade e, najzraniteľnejších osôb, toto by bolo vlastne doplnenie vnútroštátnych zdravotných systémov. A tento problém jednoducho nezmizne nikdy úplne, ale myslím si, že by sme ho mali e, dosť podstatne obmedziť. Ďakujem veľmi pekne, pani Bonafé. Grazie, presidente. Ma, mm, voglio partire... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som tiež chcela začať e, uvedením, alebo teda potvrdením toho veľmi znepokojujúceho faktu, ktorý už bol spomenutý. Očkovanie v Európe klesa. a to znamená, že choroby, ktoré sme si mysleli, že už sú za nami, tak e, znova zdvíhajú svoje odporné hlavy a v Európe dnes ľudia znova zomerajú na osýpky, čo je naozaj e, znepokojúce a ja chcem poďakovať kolegyňom a kolegom, ktorí predložili toto uznesenie a plne s nimi súhlasím. Potrebujeme Európsky akčný plán ktorým tento problém budeme riešiť tak, aby sme dospeli k nejakému harmonizovanému európskemu programu očkovania. Treba prekonať neochotu ľudí, e, očkovať samých seba a svoje deti. A toto je sociálny problém, pretože ak nejaké nespolehlivé alebo zavadzajúce informácie alebo nevedecké informácie e, sa E, dostavujú medzi ľudí, musíme proti ním bojovať. Na nešťastie sú tu politické strany, ktoré idú do volie práve s týmto e, cieľom, teda bojovať proti očkovaniu. A ak sa ľudia začnú báť, tak e, teda ak sa začnú báť, že očkovanie detí, ich detí môže ohroziť ich zdravie, tak ich musíme presvedčiť, že to jednoducho nie je pravda. Treba im poskytnúť informácie a treba ich vzdelávať a ak neočkujú svoje deti, tak by mali vedieť, že to má vplyv na, e, na všeobecné zdravie, teda zdravie populácie, teda tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Ďalší rečník, ďakujem veľmi pekne, pani e, predsednička Bandame Máker. Fakt je, že očkovanie chráni život alebo zachráňuje životy a je e, jedným z opatrení, v verejného zdravotníctva, ktoré prináša najlepší účinok za najmenej peniazy. A napriek tomu očkovanie v niektorých členských štátoch eh, klesá a vo Francúzsku eh, napríklad v nedanom výskume sa ukázalo, eh, že 41% dopytovaných sa domnieva, že vakcíny nie sú bezpečné. Inde ten pomer je, alebo teda tento podiel je 13%. Toto je fakt, ktorý ukazuje, že znižovanie očkovania, miery očkovania má svoje príčiny a žiaľ, budeme si musieť počkať na, na dôsledky. A ja z januárovej správy sa domnievam, že e, prepuknutie osýpok od roku 2016 um, e, malo na svedomí 39 úmrtí e, v celej Európe a preto je jednoducho nevyhnutné, aby sme tento spoločenský problém riešili. Očkovanie e, je súčasťou dobrej preventívnej politiky. Moja, môj vlastný región Flámsko má tie čísla celkom dobré, ale to neznamená, že môžeme zaspať na Vavrínoch. Musíme dávať pozor na to, aby e, sa e, nestalo očkovanie nejakým luxusným tovarom. To je jedna vec, je ten spoločenský rozmer. Takisto je e, treba, a to už povedali viaceré kolegyne a kolegovia, zabezpečiť, aby šírenie tých e, nepravdivých a zavádzajúcich informácií nebolo také jednoduché. Jednoducho tu treba rozbehnúť kampane na zvýšenie povedomia. Toto je absolútne nevyhnutné. No a v skratke ja e, naozaj zo srdca podporujem toto uznesenie. Thank you. Ďakujem vám. Teraz dám slovo komisii. Pán Prac, generálny riaditeľ Sante. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dámy a páni, chcel by som na úvod poďakovať eh, za to, že ste dali príležitosť sa vyjadriť eh, komisii k tomuto návrhu. Ja sa nedomnievam, že je azda dôležitejší, naliehavejší E, problém, ktorý by parlament mohol riešiť e, formou spraviť vlastnej iniciatívy než očkovanie. Ja, e, aj keby som sa snažil nejakým spôsobom vylepšiť to, čo povedali pani Somer, pani Gentile, tak asi by som ani nemal čo dodať. Ja dodám možno len jedno číslo, ktoré možno nepoznajú mnohí ľudia. V egyptskej mumii spred 4000 rokov sú známky osýpok a 300 až 500 miliónov ľudí e, zomrelo v minulosti ehm, na túto chorobu a ehm, posledná indická teda dáma alebo pani zomrela len relatívne nedávno, na začiatku minulého storočia. A my um, v Európe, a to je asi najvypuklejšie E, z celého sveta e, máme teraz problém, že sa znižuje ochota e, k očkovaniu. Len dva členské štáty zvýšili pokrytie očkovania nad úroveň, ktorú odporúča VHO, Svetová zdravotnícká organizácia. Takže z pohľadu komisie je táto iniciatíva parlament veľmi dôležitá. A ja chcem zdôrazniť to, že z pohľadu komisie, ako iste viete, um, prístup k očkovaniu bol zdôraznený, vyzvihnutý predsedom Junckerom v jeho ostatnej správe o stave únia. Na teraz samozrejme pracujeme veľmi intenzívne na to, aby sme zabezpečili, že komisia um, pri vypracovaní svojich návrhov všetko konzultuje s parlamentom aj s kľúčovými aktérmi eh, verejného a eh, súkromného sektora. A 15. marca nám vyprší termín na vypracovanie takéhoto návrhu a ja osobne konzultujem všetky veci s ľuďmi z odvetvia, teda sestrami, lekármi, lekárnikmi Gavi, UNICEF a všetkými podobnými medzinárodnými inštitúciami a aj e, iniciatívou Vaccines Europe. My skrátka chceme tento problém očkovania riešiť e, tam, kde vzniká. Jedna vec, ktorú chcem spomenúť, je sú kompetencie a ja chcem pripomenúť, že to bude dôležité. Ehm, otázka očkovania je pre Európu veľmi dôležitá, pretože tu ide o prenosné ochorenia a tam e, je nespochybniteľné, že Európska únia má význam, e, pretože hoci členské štáty majú e, vo svojej gestii organizovanie zdravotníckých systémov, aj ceny lieko napríklad tiež vakcín sú v pôsobnosti členských štátov. Táto iniciatíva Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá e, z toho pohľadu, že keby sme sa domnievali, že riešenie problému, ako je zdržaný prístup k očkovaniu, môžu riešiť len členské štáty e, alebo len európske inštitúcie, tak by to nebolo správne. Jednoducho my musíme zapojiť všetkých aktérov, komisiu, členské štáty a zainteresované. Ja vás, ja vás môžem ubezpečiť o tom, že komisia rozhodne chce Eh, pridanú hodnotu v tejto oblasti realizovať a ja eh, očakávam, že v apríli prídeme s návrhom odporúčania rady, eh, ktoré bude podporené iniciatívou, politickou iniciatívou komisie, tak, aby sme zapojili všetkých zainteresovaných, ako aj členské štáty, vzhľadom k tomu, že niektorí už spomenuli. Je tu jasná potreba rešpektovať sa a súčasne pri našich výsledky pre európskych občanov. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem. Na záver tejto rozpravy oznámime lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 30. január 11.00. Ďalším bodom programu je správa o európskom sektore akvakultúry. Slovo dostane Spravodajca, pán Gambus. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel odprezentovať túto správu, toto stanovisko o um, sektore európskej akvakultúry, rybárstva, kde skúmame niekoľko záležitostí. Prvou je udržateľnosť európskej akvakultúry a po druhé prínos e, spotreby alebo konzumácie rýb e, a produktov rybolovu pre naše zdravie. Na jednej strane e, sa zvyšuje využívanie našich morí, výlov rýb a to prispieva k zvyšovaniu podielu konzumovaných rýb. V Európe predstavuje asi 60 konzumovaných rýb a rybných produktov z dovozu a my sami vylovíme, alebo teda zabezpečujeme um, svoju vlastnú spotrebu len na 10 eh, zbytok ide na vývoz. Často uh, ide o otázku zabezpečenia ehm, potravy a eh, tu si treba uvedomiť, že tá potrava, ktorú my získame no aj takýmto spôsobom, tak musí byť na jednej strane udržateľná, a na druhej strane aj kvalitná. Takže my chceme šíriť skúsenosti a komunikovať s krajinami, ktoré ležia okolo Európskej únie, tak, aby sme spolu oceány a moria využívali čo najodržateľnejším spôsobom. Otázka je, ako môžeme teraz pomôcť našim um, rybárom a chovateľom a predajcom tak, aby uh, mohli fungovať udržateľne, aby mohli zabezpečovať naše um, nutričné potreby. A tu je tiež potrebné Eh, informovať spotrebiteľov, že sami rozhodujú do istej miery o tom, či eh, rybolov bude udržateľný a či budú zachované stovky tisíc pracovných miest v rybolove v Európskej únii. Eh, európska akvakultúra má veľkú nadväznosť aj na tretie krajiny tým, že tie moria nemajú jasne definované hranice a veľmi dôležitá je tu kvalita a toto je vec, ktorú vníma veľmi citlivo čas spotrebiteľov e, a ťažko nesú, že informácie, ktoré sa k nim dostávajú o produktoch, sú nedostatočné. Napríklad, e, odkiaľ daná ryba prichádza teda krajina pôvodu, či bola na ceste zmrazená alebo nie a tak ďalej. A toto je vec, ktorú by sme mali upraviť na európskej úrovni. A v tomto zmysle by som vám chcel pripomenúť, že budúci štvrtok sa bude e, sláviť rok od krízy eh, Pangasiusa, kedy vo Francúzsku, Belgicku eh, a ehm, Holandsku boli stiahnuté zo supermarketu tejto ryby a eh, toto boli ryby, ktoré pochádzali z Vietnamu a Thajska a mm, boli obavy o to, že tieto mm, ryby neboli dostatočne kvalitné, hoci ide o rybu, ktorá má veľkú nutričnú hodnotu. No a tá, to, tento výbor má právo a povinnosť e, zabezpečovať a prihľadať na zdravie a výživu občanov a e, toto sú práve najväčšie výzvy, ktoré e, predkladám v tom stanovisku, v, teda v jeho prvej verzii a ja dúfam, že budem môcť spolupracovať kvalitne s ostatnými ťaňovými spravodajcami na tom, aby sme tento text ešte zlepšili a ja chcem poďakovať už dopredu za ich ochotu k tomu prispieť. You, uh, no. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pán Dorma. Ďakujem veľmi pekne za návrh správy. Pre nás je tiež dôležité, aby ľudí upozorňovali na, tom, na to, že je rozumné jace rýb z akvakultúry dovážame e, ryby zo zahraničia. S týmito štátmi musíme dobre spolupracovať. Ehm, prinútili sme mnohých eh, dodávateľov zásobovať niektoré trhy a to spôsobilo iné problémy, takže musíme nájsť jasné požiadavky, tak aby dostali do Európy viac rýb a aby dodávateľe mohli rešpektovať to, čo žiadame. Dôležité je, aby akvakultúra neprinášala a eh, nezaťažovala životné prostredie, napríklad tie vodné toky, v ktorých sa chovajú ryby alebo akvakultúra v moriach. Rybie farmy sú dôležití producenti, na tie sa musíme sústrediť. Nemôžu používať eh, príliš veľa antibiotík, ako je úplne nevyhnutné. Ďakujem pekne teraz pani Mule. Miller, ďakujem veľmi pekne za túto správu. A ja môžem povedať, že my tiež ešte predložíme niektoré pozmeňujúce návyhy, pretože vo všeobecnosti myslím, treba rozlišovať menej zvýšením produkovaného množstva a podporou existujúcich systémov. Ak chceme zvýšiť množstvo v tonách, alebo ak chceme skutočne udržať pracovné miesta a štruktúry, to je pre nás dôležité. postupy v Norsku sú preto úspešné, pretože hm, majú hm, priestorové politické predpoklady hm, farmy lososa neustále pozorujú vedci, kontrolujú vedci námorná akvakultúra. Po Brexite sa obmedzí len na stredomorské oblasti a to je úplne iný systém, iná hĺbka, teplota vody, biológia na morských dnách. To treba vnímať veľmi presne. My sme za osvetu pre spotrebiteľov, aké dôležité je, aby sa regionálne ryby dochovávali a konzumovali. Ale úplne tu chýba sladkovodná akvakultúra, a hovorím ja z mojho, mojej oblasti, tak u nás máme struhov a kaprov, a táto vnútrozemská akvakultúra tam vôbec nie je zaistená. Krmivo pre kaprov sa mm, sebestačne vyrába, používa sa energia produkovaná priamo na mieste, takže obehové hospodárstvo v praxi, náklady a je dostatočnej výške. No a nezbezpečné pre týchto pestovateľov sú predátory, vidry, kormoráni. To treba tiež zohľadniť. My by sme chceli veľmi radi podporiť túto správu a predkladať pozmejúce návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Bojlan. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada poďakovala tiež spravodajcovi za prácu na tejto správe. Ja som veľmi rada, že kladie dôraz nielen na udržateľnosť sektora, ale tiež ochranu životného prostredia a potravinovú bezpečnosť. Vieme, že akvakultúra rastie obrovským tempom a my nemôžeme e, umožniť priemyslu, aby využil tento rast na, na úkor životného prostredia alebo kvality jedla. Takže my vítame žiadosť o celú európsku informačnú kampaň pre konsumentov, tak aby mohli identifikovať, či ich jedlo dosahuje vysokú kvalitu, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tak eh, predložím pozmeňujúce návrhy o konzultácie miestnych spoločenstiev pred eh, schválením projektov akvakultúry v Írsku. Je náročná situácia nadnárodnej spoločnosti spúšťajú projekty, e, z projekty na pobreží bez zapojenia miestneho obyvateľstva, e, ba či systém udelovania licencií, tak aby sme zabránili monopolizácii akvakultúry veľkými spoločnosťami a konzultáciami obyvateľstva môže byť tiež e, vzorom nad ochranou životného prostredia. Ako ekologička si tiež veľmi dobre uvedomujem, Ničenie životného prostredia, ktoré môže spôsobiť akvakultúra, hľadiska znečistenia pobrežných vôd a ohrozenia jediných druhov. A veľmi to závisí od druhu akvakultúry. Niektoré sú neškodné a niektoré veľmi znečistujú, ako napríklad losos. No a niektoré farmy lososa v Írsku sú zlým príkladom. Poškodili sa stavy rýb, že my chceme prioritizáciu udržania kultúry vnútrozemí, takže chceme znižovať environmentálne dopady na námorné druhy a námorný a morský život. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pani Ekstorm. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som na úvod chcela poďakovať spravodajkyni za túto správu, spravodajcovi za túto správu. Je to dôležitá otázka, som veľmi rada, že som na to mohla spolupracovať. Ja by som chcela zdôrazniť, že nesúhlasíme úplne s odsekom 1 návrhu stanoviska, ktorý hovorí, že EÚ musí e, zohľadňovať zdateľnosť. E, My by sme chceli skôr povedať, že skutočná akvakultúra, ktorá eh, produkuje bezpečné a výživné jedlo, musí eh, byť eh, predpokladom pre zvýšenú produkciu a tiež paradoxom, že zvýšenie produkcie akvakultúry sa navrhuje ako nevyhnutnosť na splnenie spotreby EU, pričom rybizmora mora sa používa ako krmivo. Nože cieľom musí byť obnoviť stavy rýb v moriach Okrem toho myslím, že na zlepšenie udržateľnosti akvakultúry musí EÚ podporovať tiež e, zodpovedný globálny obchod, vrátanie opatrení a ustanovení o vysokých environmentálnych štandardoch v takých krajinách ohľadne ich akvakultúry. No a čo sa týka e, zavedenia opatrení na zaistenie, že akvakultúra v EÚ bude udržateľná, ja by som rada uviedla niekoľko oblastí zajistiť udržateľné e, zdroje krve pre rybie farmy, e, prijatie technických štandardov, minimalizácia negatívnych dopadov na biodiverzitu a e, zníženie dopadov použitia chemikálií. Čo sa týka krmiu, priemysel ako kultúry musí stanoviť jasné ciele a záväzky o zdrojoch pre udržateľný životné krmivo a rybí olej. Preto bez toho je nepriateľné a nemôžeme tvrdiť, že ako produkty ako kultúry sú udržateľné. Ďalej využitie najlepších dostupných technológií je predpokladom, ako je lepšie zaznamenávanie a využitie nástrojov vyskutopovateľnosti, aby sme sa vyhli únikom. No a čo sa týka dopadov a benefitov e, na akvakultúry, na biodiverzitu a ekosystém, si vyžaduje ďalší výskum, aby sme presne pochopili, aké rizika predstavuje akvakultúra pre citlivé prirodzené e, charakteristiky, uh, dobré plánovanie e, stanovených oblastí musí byť povinnosť. EÚ musí ďalej podporovať akvakultúru, ktorá poskytuje environmentálne služby ako pobežné lagúny, rozširovanie rybníkov, mm, ktoré podporujú biodiverzitu a rekreačné oblasti. Nemôžeme, musíme využiť túto príležitosť na e, zdôraznenie, na zdôraznenie tých e, praxí, ktoré sú udržateľné. Existuje RIS, akvakultúra, e, je to Recirculating Aquaculture Systems, využíva, recykluje vodu, ale je tu stále otázka krmiu. Nemôže sa to nazývať udržateľné, ak táto otázka nebude zodpovedaná. No a na záver, znižovanie dopadov využitia chemikálií, použitie chemikálií a antibiotík v akvakultúre je rizikové pre ekosystémy a ľudské zdravie. Naša skupina je presvedčená, že akékoľvek toxické e, chemikálie a antibiotika musia byť nahradené bezpečnejšími alternatívami. Ja predložím pozmeňujúce návrhy k niektorým z týchto aspektov a teším sa na ďalšiu spoluprácu, aby sme zaistili, že stanovisko Envy akvakultúre bude také, ktoré bude prioritizovať životné prostredie, bezpečnosť potranu, potravín a verejné zdravie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Slovo teraz dostane komisia. Pán Leinemann. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali možnosť zareagovať. Približne pred rokom komisár Vela eh, požiadal, eh, položil otázku poradnému mechanizmu, vedeckému mechanizmu komisie, ako e, udržateľne riadi ako kultúry pri zvýšení produkcie. A e, tá komisia odpovedala poukazuje nielen na e, zlepšovanie rybolovu, ale poukazuje na to, že akvakultúra je najudržateľnejším spôsobom, ako produkovať produkovať potraviny a ochrániť životné prostredie pre ďalšie generácie. A toto je tá hlavná línia, ktorú vidíme aj pri podpore akvakultúry EÚ. Nielenže dostajú veľkú kvalitu a udržateľnosť, ale máme také najvyššie štandardy na celom svete a spolupracujeme s členskými štátmi. Chceme odstrániť bariéry, ktoré bránia sektoru rásť. My sme sa pozreli na postupy udelovania licencií a administratívne prekážky, prístup do priestoru, morského priestoru um, sa preskúma, kde by sa farma najlepšie hodila a akú istotu a záruky dať investorom konkurencieschopnosť a rovné, rovnaké podmienky vo vzťahu k dovozu. Do tejto politiky patrí samozrejme aj sladkovodná akvakultúra, o tom hovorila pani Miller. Tu Máme dobré správy. Po rokoch stagnácie vidíme rasta v roku 2014 a 2013. To sú najnovšie údaje zo 4 teda o 4% z hľadiska objemu, 8% z hľadiska eh, no, no. A vidíme tiež pokrok priamo v teréne. Členské štáty prijali zákony, ktoré sa špecificky týkajú akvakultúry, eh, udelovania licencií, prijali špeciálne morské plány a majú špecifické štruktúry a orgány, ktoré sa zaoberajú environmentálnym manažmentom. Eh, my teraz realizujeme E, revíziu v polovici platnosti e, pre akvakultúru. Hovorilo sa tu o svete, máme informačnú kampaň názov Farm in the EU, už trvá niekoľko rokov a je to pripravené špecificky pre jednotlivé členské štáty. A minulý rok Španielsko a tento rok Írsko a Chorvátsko spustia túto kampaň. Samozrejme, práca na úrovni štátov EÚ nie je dostatočná. Budúci týždeň v piatok organizujeme seminár na výbore v spolupráci s výborom regionov, na to, aby sme zdôraznili úlohu, ktorú v akvakultúre hrajú regióny. A hovorili o tom už niektorí, eh, niektorí rečníci. Rozvoj miestneho prostredia je dôležité priblížiť eh, lokálnym spoločenstvám, užívať akvakultúru, chceme pomôcť eh, lokálnym spoločenstvám a na lokálnej úrovni v Nemecku, blízko pri rybníkoch, kde sa chovajú kapre, eh, sa uskutočnili prvé projekty. No a toto si, to sa vám veľmi páči, to chceme podporovať v neposlednom rade nie je tu len tradícia, ale aj inovácie. Hovorilo sa o uzavretých okruhoch, obehovom hospodárstve. My výskumom a tiež priamým financovaním podporujeme inovatívne prístupy, ktoré pomáhajú produkovať potraviny. Môžeme byť vzorom pre environmentálnu udržateľnosť a kvalitu hlavne tie zavreté okruhy spotrebujú veľmi málo vody, takže sú veľmi dobre sa dajú využívať v rozvojových krajinách, kde je málo vody. A tiež modrá bioekonomika, kde sa nezaoberáme len uh, rybami, ale aj riasami, a momentálne chceme nájsť spôsoby, ako to posunúť vpred. Ako zabezpečiť ďalší pokrok. Ďalej tiež vytvárame platformu modrej hospodárstva, tak aby sme podporili investície do tohto sektoru. No a myslím, že to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Thank you, now I will give... Ďakujem veľmi pekne a teraz by som dala slovo na záver pánu spravodajcovi, pán Gambus, prosím veľmi stručne. Ďakujeme veľmi, veľmi stručne. Chcem poprosiť všetkým, ktorí sa vyjadrili predo mňa. Ja si myslím, že tu máme spoločný menovateľ, ktorým je otázka, alebo teda záležitosť ehm, veľmi dôležitá v tom zmysle, že našu politiku využívania morí, teda akvakultúry, musíme zamerať tak, aby sme viac zohľadňovali dopady, ktoré má pre lokálnych obyvateľov, vzhľadom k tomu, že tieto politiky akvakultúry tie sú veľmi úzko prepojené s otázkami udržateľnosti, kvality a tiež treba prihliadnúť na možnosť distribúcie, tej produkcie, e, čo práve e, teraz popísala komisia. Toto je veľmi, tiež, toto je veľmi dôležité. My nehovoríme o zvyšovaní produkcie e, za istých kritérií. Ja teraz požiadam odpustenie za zjednodušenie nejakých podnikateľských kritérií. My máme a teraz e, skôr ten problém, že chceme pomôcť e, rybárom, aby dokázali fungovať udržateľne, aby sme našli nejakú rovnováhu. A pokiaľ ide o akvakultúru, um, tak ja plne akceptujem e, to, čo povedal kolega Müller. A mňa to napadá tiež. Sú aj iné moria ako Stredozemné moria, v Stredozemnom mori sa možno zabúda na to, že existuje aj akvakultúra e, inde. Sú napríklad e, e, krajiny e, na severe Európy, ktoré ako si zabúdajú, že les nie je niečo, čo proste krajina má, lebo v južné krajiny čelia tomu, že tie lesy horia a e, prestávajú existovať. Takže e, to isté my si musíme uvedomiť v oblasti akvakultúry, keď budeme riešiť tieto pozmeňovacie návrhy. Dáme tomu aj ja. E, samozrejme chcem akurát poďakovať e, vám všetkým. Ďakujem za to, že ste boli ochotní so mnou spolu, že budete ochotní so mnou spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Takže 31. januára o 11. hodine lehota na predkladanie návrhov a teraz ďalší program, ďalší bod na programe ale vám musím pripomenúť, že 11.15 sem príde minister zdravotníctva z Bulharska, takže teraz ide o uplatňovanie nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013. A teraz pani spravodajkyňa, pani McGuinness, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si uvedomujem, že Času máme málo, ale môj návrh je veľmi krátky, mám len 6 odsekov. Vieme, že potrebujeme novú generáciu mladých farmárov, E, toto sa veľmi rôzni po celej Európe, takže my sa pozeráme na to, ako by sme mohli zabezpečiť, že SPP bude podporovať mladých poľnohospodárov. Musíme zabezpečiť, e, aby títo mali ekologické a technické e, schopnosti, čiže školenia a ich zručnosti sú veľmi dôležité, ale potom je tu veľmi dôležitý odsek a to je odsek 5, ktorý poukazuje na dôležitosť jednotnosti možnosti opatrení, pokiaľ ide no, územné plánovanie, tiež e, dedenie polnospodárskych podnikov a zdaňovanie polnospodárskych podnikov. Toto je absolútne kľúčové a potom ten záverečný odsek sa vyjadruje k holistickému prístupu, ako aj prístup e, uľahčiť mladých polnohospodárom prístup k pôde, financiám, poradenským službám, a, ale aj tam, kde eh, žijú, tam by tie služby mali byť také isté, ako sú v mestských podmienkach. Čiže je to širokospektrálny internet, ako aj prístup k zdravotníckým službám. Kolegovia, ako iste viete, toto je stanovisko eh, výboru AGRI, ktoré my veľmi podrobne sledujeme a myslíme si, že je to prioritou pre členské štáty. Takže s týmto by som mohla moje pripomienky ukončiť a teším sa na pripomienky zo strany kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Gentile, nech sa páči, má slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ja len veľmi stručne. Toto je téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, e, najmä keď máme na mysli Európu, ktorá chce rásť, ktorá sa chce vyvíjať inkluzívnym a trvalo udržateľným spôsobom. Keď myslíme na novú generáciu, a túto novú podnikovú kultúru, ktorú chceme podporovať u mladých poľnohospodárov, kde ide o tisícky mladých ľudí, ktorí e, vstupujú do tohto nového hospodárskeho odvetvia, ktorí tu chcú nájsť svoje povolanie. Tu Európa však musí mm, prekonať e, túto predstavu a mm, musí, musí, e, musí vytvoriť podmienky, musia tu byť ponúknuté možnosti a schopnosti a musí to byť súčasť poľnohospodárstva, ktoré je technologicky rozvinuté a neustále inovatívnejšie. My e, hovoríme ešte o polnohospodároch minulosti, ale dnes sú to v podstate manažéri svojich vlastných podnikov a tu v súčasnosti je potrebné zaviesť rozdielne opatrenia, odlišné opatrenia. V rámci Omnibusu sa snažíme poľnohospodárstvo sprístupniť mladým ľuďom. Snažíme sa im sprístupniť prístup k financiám, školeniam, musíme im napomáhať, aby sme tieto krízy, ktoré na trhu prevládajú, prekonali. Ale ako tu už odznelo, bude si to vyžadovať nové schopnosti, nové možnosti financovania, nové možnosti pôžičiek. A tiež prístup k vlastníctvu musí byť zjednodušený a musí to byť vložené do moderného rámca. Tiež je potrebné odstrániť proti rečenia minulosti. No, tu musia spolupracovať eh, rôzni aktéry, aby to fungovalo tak na vnútornom, ako aj vonkajšom trhu. A teraz pán eh, Dorman. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem pani McGuinnessovej za tento návrh stanoviska eh, pre náš výbor z výboru Envy. My, my pozorujeme stále väčšiu nerovnováhu medzi mestom a dedinou a my sa musíme postarať o nájdenie rovnováhy. Tiež je potrebné postarať sa o tom, aby aj zloženie obyvateľstva nebolo úplne e, skreslené a pre e, vidiecké oblasti je dôležité, aby nenastával odliv obyvateľstva do miest a preto podporujem aj požiadavku najnovších technológií do poľnohospodárstva. Mladá generácia vyrastá v okolí, kde stále narastá dôležitosť technológií, kde sú tieto moderné technológie a musíme im ponúknuť aj možnosť týchto IKT technológií a práve na vidieku musia mať taký istý prístup k týmto technológiám v poľnohospodárstve, tak ako v ostatných ako ostatných odvetviach. Čiže potrebujeme finančné injekcie, ktoré im budú napomocné. Musíme sa zamerať však aj na ochranu životného prostredia. Musíme mať jednotné a dobré pravidlá pre členské štáty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Müller. V rámci Európy hm, je eh, podiel 65 eh, ročných Ehm, polnohospodárov viac ako 30 keď si predstavíme, že 6 obyvateľstva sú polnohospodári, to má ehm, dve pri ehm, to má, veľký, e, to má dve, dve, dva dôvody a to sú príspevky do dôchodkového fondu pre mladých polnohospodárov a ako aj sociálne zabezpečenie. Tieto dve zložky by sme tam mali naozaj zapracovať. Je dôležité, aby mladá generácia, ktorá má nové predstavy a nové myšlienky, naozaj viedla tieto poľnohospodárske podniky a veľmi často to odozdanie podnikov tí starší považujú ako do no, zásah svo, do svojho súkromia, do svojho života a je to pre nich nepredstaviteľné a túto prekážku musíme prekonať. A preto sa musíme postarať aj o vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie mladých poľnohospodárov a musíme naozaj ich podmietiť v tom, aby chceli byť polnohospodári, čiže musíme e, pozitívne znázorniť a pozitívne e, predstaviť e, toto povolanie. Eh, tie rodinné eh, podniky nie sú nikdy kritizované, pretože toto sa vníma veľmi pozitívne. pozitívne. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať pani spravodajkyni a budem pracovať aj na pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Hojsling. Áno, a ja by som sa chcel pani McGuinnessovej veľmi pekne poďakovať. Principiálne je potrebné povedať, že mladým poľnohospodárom môžeme ponúknuť perspektívu len vtedy, keď sa im podarí dopracovať sa k takým príjmom, z ktorých naozaj aj vyžijú. Momentálne tieto perspektívy nie sú veľmi rúžové práve v tých malých podnikoch e, tie malí, mladí polnohospodári musia vyžiť z polovice toho, čo sa dá zarobiť v iných e, odvetviach. Nehovorím, že by sme mali zvýšiť dotácie, ale mali by sme im poskytnúť perspektívy do budúcnosti, aby aj mali takú infraštruktúru a také prostredie, v ktorom sa oplatí žiť. Teda sa musíme zamerať aj na rozvoj vidieka. Keď sa nám to naozaj má podariť, príjmeť mladých poľnohospodárov, a, aby mali dobre a, a prispieť k tomu, aby mali dobré výhľadky do budúcnosti, e, musíme k tejto perspektíve prispieť aj tým, že sa zameriame na trvalú udržateľnosť ekologického poľnohospodárstva, e, vlastný predaj Mm, to sa veľmi zameriava podľa mňa e, na e, výrobné techniky, ale primálo na to, aby to bolo poľnohospodárstvo širšieho konceptu, čiže také ekologické perspektívy. Pani McGuinness sa vyjadrila aj k jednej e, záležitosti a to je prístup k pôde, k vlastníctvu pôde. Tie nájomné mm, ceny, ako aj ceny pôdy sú príliš vysoké a my musíme vytvoriť taký program na financovanie pre mladých poľnohospodárov, pretože oni sa na ten trh ani vôbec nedostanú. To je to jadro. To je tak ten kľúčový problém, že oni sa vôbec nedostanú k pôde. No a potom ešte jedna vec. Nemali by sme to tak fixne viazať na, na vekovú hranicu. Ja si myslím, že všetkým ktorí chcú vstúpiť ako noví do tohto povolania. Čo keď niekto v 45-ke si uvedomí, že toto je jeho povolanie, ktorému sa chce venovať. Takže nemali by sme to nejako fixovať na e, vekovú hranicu, pretože každý, kto chce vstúpiť do poľnohospodárstva, je preto to odvetvie prínosom. A ešte jedna e, podmienk, e, e, takže toto je poznámka, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá v tejto e, dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo komisia pán Pesko. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Za Európsku komisiu môžem povedať, že túto správu veľmi vítame a toto je naozaj veľký prínos tohto výboru k tejto dôležitej témy, ktorou, ktorú výbor bude finalizovať. Mm. Tak ako si vy viacerí uvedomujete, komisia 29. novembra minulý rok prijala oznámenie o poľnohospodárstve a e, farmách, o potravinách a poľnohospodárstve. A mm, my sme to viackrát zdôrazňovali, že musíme podporovať mladých poľnohospodárov, čo bude ústredným prvkom budúcej SPP. A teda by som chcel podčiarknúť jeden veľmi dôležitý prvok v našom oznámení a síce ten prechod na trvalo udržateľnejšie a moderné poľnohospodárstvo musí ísť ruka v ruke s obnovou ľudského kapitálu ľudí, ktorí v poľnohospodárstve pracujú. Teda musíme stavať na e, vedomosti a musíme vytvárať nové vedomosti a to musí byť naozaj, a to bude tou výhodou, ktorá nám pomôže udržať e, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ale my musíme pritiahnuť viacej mladých poľnohospodárov k týmto poľnohospodárským aktivitám, takže musíme ich stimulovať, musím, aby boli naozaj, aby mali záujem venovať sa týmto e, technológiám, ktoré musia byť e, ekologické. Takže toto nemôžeme oddeliť, to musí ísť ruka v ruke a v tomto zmysle my toto určite podporujeme a venujeme sa týmto aspektom. No a ešte dva eh, veľmi eh, dôležité body. Takže súčasná SPP už má veľmi veľa nástrojov na podporu mladých poľnohospodárov, ale všetci sa zhodneme v tom, že tieto nástroje musia fungovať efektívnejšie a to je jasne zdôraznené aj v našom oznámení. A mm, my žiadame parlament, aby nám naozaj bol napomocný pri zefektívňovaní týchto nástrojov, aby sme naozaj napomáhali týmto mladým poľnohospodárom. No a potom ešte jeden prvok, ktorý je veľmi dobre zdôraznený, tak v tomto návrhu stanoviska, ako aj v našom oznámení. Napriek všetkým snahám, ktoré môžeme urobiť na európskej úrovni, musíme brať do úvahy, že jeden z dôležitých prvkov, ktorý ktorý bude dôležitý pre mladých. E, poľnohospodárov sú tie prvky, ktoré sa zavádzajú na úrovni členských štátov a to, sú, to je územné plánovanie, zdaňovanie, e, potom dedenie. E, toto sú veľmi dôležité prvky, ktoré vytvárajú bariéry pre vstup do tohto sektora. A tieto rozhodnutia sa robia na vnútroštátnej úrovni, takže v tomto zmysle veľmi vítame tento návrh Európskeho parlamentu, ktorý je v súlade aj aj s tými princípami, ktoré sme my zdôraznili v našom e, oznámení. Čiže musíme mať lepší súlad medzi tým, čo robíme na európskej úrovni a čo robíme na vnútroštátnej úrovni. Vo všeobecnom smerovaní, ktoré navrhneme, sa budeme snažiť nájsť zacielenejšie systémy na podporu uh, poľnohospodárov. Zároveň však uznávame subsidiaritu, ale aj úlohu členských štátov, ktoré hrajú v týchto špecifických potrebách týchto území. Teda musíme nájsť nejaký špecifický model, ktorý by bol naozaj veľmi vhodný a plodný pri obnove tohto odvetvia a pomôže mladým poľnohospodárom prekonať tieto bariéry, ktoré musia prekonať pri vstupe do tohto sektora. Ďakujem veľmi pekne a teraz opäť pani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 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať kolegom za tieto konštruktívne pripomienky k tomuto, k tejto veľmi dôležitej um, téme. Čo povedal pán uh, Hojzing, že sa musíme zamerať, um, že sa zameriavame príliš na produkciu a nie tak na trvalú udržateľnosť. Ja uvítam aj uh, pozmeňovacie návrhy k tomuto textu, lebo sa, sa všetci naozaj uberáme tým istým smerom a že naozaj, čo by si, uh, čo by si E, zaslúžilo trošku väčšiu viditeľnosť e, sú mladí, mladí e, ženy. Pretože všetci, keď hovoríme o mladých poľnohospodároch, si predstavíme mužov, ale u nás v Írsku sú, my tu máme ženy, ženy, ktoré sa stretávajú dnes, ktoré sa zameriavajú na budúcnosť poľnohospodárstva a môj dojem z tohto dialogu s poľnohospodárstvami ako takými aj komisia povedala, že eh, mladí ľudia sa chcú venovať tým novým technológiám, a, eh, ale, ale Myslím sa, že ženy prinášajú túto odlišnú perspektívu a preto sa musíme venovať aj im. No a musíme sa trošku zbaviť tohto rigidného systému eh, na podporu mladých polnohospodárov a nesmieme ich diskriminovať eh, na základe veku, takže aj toto musíme eh, zohľadniť. A teraz sa dostávame k druhému kolu pripomienok a to je budúcnosť SPP Teraz sa konajú technické e, stretnutia k tomu oznámeniu, ktoré vydala komisia, ale ja by som chcel požiadať kolegov, aby sme sa na to veľmi podrobne pozreli. Pretože teraz, keď už to hlbšie chápem, nemala by sme sa tak zameriavať na súlad, skôr na výsledky pretože keď žiadame týchto poľnohospodárov, aby niečo pozitívne e, splnili, keď sa zameriavame v budúcnosti, keď sa zameriame v budúcnosti na mladých poľnohospodárov, bude si to vyžadovať určitú flexibilitu, a aby sme sa pozreli na to, že či musíme pre týchto mladých polnospodárov robiť niečo viac alebo niečo menej, pretože to je tiež rôzne v jednotlivých e, členských štátoch a musíme sa pozrieť na to, čo môžeme urobiť na európskej úrovni, čo môžeme urobiť na vnútroštátnej úrovni. E, takže že o 11. na budúci štvrtok je mm, lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a budeme mať k tomu správu, takže veľmi e, rada budem spolupracovať aj s kolegami a s tieňovými spravodajcami. Ja ďakujem vám. Termín predkladania pozmeňovacích návrhov je 1. Ja, február, 11. hodina. No, Minister už je tu, takže ho môžeme privítať o minútku. Mm, yes, uh, let me say... Takže vítam tu pána ministra. Vítajte. Sme radi, že vás tu máme, že môžeme s vami túto diskusiu absolvovať a rada vám odovzdávam slovo. Uvažajmy dámy i Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem vám za záujem o ehm, priority bulharského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Ja by som chcel predstaviť náš program pred poslancami Európskeho parlamentu tu na výbore Envy pre životné prostredie, potravinovú bezpečnosť a verejné zdravie. Bulharsko predsedá rade v období, ktoré je pre Európsku úniu kritické. Budúci vývoj Európskej únie závisí od výsledkov rokovaní v nasledujúcich mesiacoch a na to, aby sme si vybrali správny smer, by sme mali všetci v prvom rade vykonať inventúru víziev, chyb, ktoré sa vykonali a možností na zlepšenie, aby sme vedeli načrtnúť ten kurz do budúcnosti. Pre Bulharsko je dôležité najmä to, aby e, Európska únia zachovala svoju jednotu. Je veľmi dôležité Európsku úniu e, držať e, zjednotenú kvôli tomu, aby ako predsednícka krajina sme naplnili ten náš slogan, že len v jednote je sila. Cieľom je samozrejme dosiahnuť prosperitu občanov Európskej únie a všetkých jej členských štátov a my budeme pracovať smerom k bezpečnosti, stabilite a solidarite v celom tomto našom nadštátnom celku, pričom chceme garantovať mier pre všetkých našich občanov, ako aj našich susedov. My dnes predstavujeme priority v sektore zdravotníctva a rád e, pochopiteľne odpoviem aj na otázky, ktoré mi položíte. V nasledujúcich mesiacoch e, sa začne rokovať o budúcnosti a financovaní európskych politík a o budúcich e, kľúčových oblastiach spolupráce. Ja Opakujem, že zjednotená a jednotná Európa je nemožná bez kľúčových základných hodnot v oblasti zdravotníctva, e, vzdelávania, vedia výskumu a bez spolupráce medzi členskými štátmi sa spolupráca v týchto oblastiach na Európskej e, únie e, nemôže podariť. Táto harmonizácia môže mať badateľný pozitívny účinok na občanov a na ich životy a v oblasti zdravotníctva je evidentné, že iniciatívy na úrovni Európskej únie aj legislatíva v tejto oblasti prispievajú k tomuto cieľu. Existuje právny rámec slobodného pohybu pacientov v Európe, ide o smernicu 2011-24 e, e, o právach pacientov v cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na základe elektronických systémov, ktoré máme dnes k dispozícii a s e, aktívnou podporou. Existuje teraz e, tzv. Európska referenčná sieť e, liečebných centier. Ďalej Európska agentúra pre lieky koordinuje práce na zavádzanie inovatívnych liekov overenej kvality, vysokej bezpečnosti a účinnosti. Takisto sa zabezpečuje cieľ farmakovigilancie, to je nariadenie 72.6 z roku 2004. E, celý rámec, e, právny rámec v tejto oblasti, vrátane smerníc a nariadení, pokrýva celý reťazec e, um, vývoja liekov od prvotnej myšlienky až po uvádzanie na trh, pričom pokrývame Ehm, prostredníctvom nariadenia 536 o ehm, liekoch a e, prostredníctvom ďalšej legislatívy e, prostredníctvom ďalšej legislatívy o e, lekárskych pomockách a in vitro pomockách a o transplantátoch a tak ďalej. E, táto oblasť krátka na európskej úrovni je dostatočne e, legislatívne pokrytá. Pričom na jednotnom trhu tu vznikajú príležitosti vďaka slobodnému pohybu pacientov, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda lekárov a sestier. A toto vyžaduje koordinovanú odozvu členských štátov na to, aby e, sa napríklad obmedzil prenos prenosných chorôb cez hranice. A tieto mechanizmy spočívajú na na schopnostiach e, a e, kvalifikácií e, ľudí v členských štátoch a tieto, túto kvalifikáciu treba rozvíjať. Je potrebné rozvíjať spoluprácu. A len takto môžeme zabezpečiť správne fungovanie zdravotných systémov Niekoľko uznesení Rady a parlamentu e, zvýraznili význam politík o prenosných a neprenosných e, chronických ochoreniach. Ďalej e, v oblasti potlačania ochorenia, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes a tak ďalej. A riešenie rizikových faktorov, ako je napríklad konzumácia alkoholu, fajčenie, nesprávna výživa, toto všetko sú veci, ktoré vyžadujú koordinovanú snahu na európskej úrovni. Európska legislatíva v oblasti zdravotnícka, tva a všetky politické správy v odporúčaniach rady a v záveroch rady, ako aj uzneseniach Európskeho parlamentu, dávajú silný signál a poput pre iniciatívy na európskej a národnej úrovni. Diskusie na európskej úrovni sú veľmi dôležité, rovnako ako príležitosť vymeniť si skúsenosti a osvedčené postupy, poučiť sa navzájom zlúčením eh, schopnosti a kvalifikácie zo všetkých členských štátov v oblasti eh, zdravotných systémov o rôznych modeloch, ktoré fungujú. Viacročný eh, program pre zdravotníctvo prispieva k tejto spolupráci signifikantnou mierou a osvedčil sa ako užitočný nástroj na podporu iniciatív v oblasti zdravotníctva. Implementácia každého právneho aktu a iniciatív vrátane tých, ktoré sa schvalujú na európskej úrovni, vyžadujú od tých, ktorých budú implementovať, aby boli súčasťou procesu, ale zároveň, aby od začiatku tvorby tejto legislatívy prevzali vedúcu funkciu. Zdravotníctvo je jednou z oblastí, kde európsky príspevok k životu ľudí je najciteľnejší pre bežného občana. Zároveň však Európa ašpiruje smerom k inováciám a vyššej konkurencieschopnosti. A preto by iniciatívy v oblasti zdravotníctva na európskej úrovni mali byť zamerané nielen na podporu odvetvia a inovácií, ale e, najmä e, potrebu ochrániť ľudské zdravie. Bez ohľadu na to, aký produkt sa uvádza na trhu, či už ide o lieky, potraviny alebo iné e, záležitosti, potrebujeme posudzovať ich vplyv na ľudské zdravie, pretože inak riskujeme, že prídeme o to najcennejšie, ktorým je dôvera ľudí v systém. Ja by som chcel pripomenúť, že na zabezpečenie vysoké miery zdravotnej ochrany máme ustanovenia v zmluve o fungovaní Európskej únie, konkrétne v článku 114, ktorý hovorí o iniciatívach v, v, vo vnútornom trhu. Táto povinnosť sa týka nás všetkých, komisie, parlamentu, ako aj rady. A práve v tomto kontexte sme e, formulovali a naplánovali naše priority v oblasti zdravotníctva ako predsednícka krajina, pričom e, sme si plne uvedomovali tento kontext a v tomto kontexte budeme aj e, korigovať diskusie v nasledujúcich 6 mesiacoch. Počas bulharského predsedníctva chceme ako priority postaviť dve základné témy. V prvom rade zdravá výživa detí a potreba účinných farmaceutických produktov za dostupné ceny. Zdravá výživa detí je témou maximálneho významu, pretože je to záležitosť, ktorá sa týka budúcnosti Európy. Budúcnosť um, konkurencieschopnej Európy nie je predstaviteľná bez e, zdravej a dobre vzdelanej mladej generácie. Z hľadiska zdravotnícka dva je e, tu dôraz na e, výžive, pričom výživa je jedným z hlavných určujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú napríklad aj šírenie chronických ochorení, ku, ktorým, ku ktorému prispieva práve nezdravá výživa. A my sme naplánovali rokovania o dopade Um, stravovacích návykov na zdravie, ako aj fyzický a psychický rozvoj detí. A my budeme hovoriť o potrebe potravín, ktoré nie sú len bezpečné, ale zdravé. Tu šírenie potravín e, určených pre deti na trhu, tradičné stravovacie návyky v Európe a e, potreba zachovania diverzity sú e, veľmi dôležitými faktormi. Zdravie detí je investíciou do zdravej populácie a a schopných pracovníkov a ja dúfam, že táto diskusia posilní tú zdravotnú perspektívu, e, vždy keď sa bude hovoriť o potravinách a stravovaní, aj v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá momentálne prechádza revíziou. Úspech týchto politík však závisí od dostupnosti, trovej dostupnosti zdravých potravín, ktoré sú dostupné aj cenovo. A toto je priorita, na ktorej by mali spolupracovať oblasti zdravotníctva a polnohospodárstva. My sme naplánovali konferenciu na úrovni expertov 6. februára, um, ktorá sa bude konať v Sofii 6. februára. Tu uh, je veľmi dôležitá napríklad téma farmaceutických produktov, a e, pri nich sa budeme zameriavať na účinnosť e, liečby a e, nákladovú efektívnosť vynakladaných verejných prostriedkov. Európa dokázala, že súčasný regulačný rámec podporuje inovácie a zároveň garantuje bezpečnosť pacientov a udržanie tejto rovnováhy je kľúčom k zachovaniu dôvery pacientov. A preto zdravotnícky aspekt by mal byť hlavným aspektom pri všetkých rokovaniach týkajúcich sa liekov. Je nepriateľné, aby trh, a to osobitne vnútorný trh Európskej únie, bol ospravedlením zlyhaní a problémov, ktoré vznikajú v oblasti šírenia liekov. My rozbehneme rokovania o kvalitnej liečbe na základe účinných e, terapeutických postupov, liečebných postupov, ako aj o dostupnosti e, zdravotníckých e, produktov na e, konferencii na úrovni expertov, ktorá sa bude konať 6. marca v Sofii, ako aj na neformálnej rade ministrov pre e, ministrov zdravotníctva 22. a 23. apríla. Ja dúfam, že toto sú témy, ktoré um, ležia na srdci nielen ministrom zdravia, ale aj um, všetkým poslancom Európskeho parlamentu pretože parlament ako spolu zákonodarca um, má prakticky rovnaké priority ako my. A my budeme prioritizovať prácu na um, jednom legislatívnom spise. Ide o nariadenie o EMA číslo 726 2004, pričom prvé dátumy trialógov s Európskym parlamentom už boli naplánované. Tieto trialógy um, už začali a boli veľmi plodné. Prvé stretnutie naozaj prinieslo dobré výsledky a Um, pre, prebiehali tam rokovania, kde sme sa, myslím, pochopili a je šanca počas nášho predsedníctva túto tému uzavrieť. Toto, tento spis je súčasťou tzv. veterinárneho balíka, kde, e, pevne dúfam, dosiahneme pokrok a dosiahneme zároveň kompromis s Európskym parlamentom. Komisia oznámila, že pravdepodobne príde s novým legislatívnym návrhom v oblasti posudzovania zdravotníckých technológií. Tu ide o prienik s oblasťou e, očkovacích látok a Bulharsko v dôsledku tohoto pred, predstaví svoje návrhy na rade a začne tam aj o nich rokovania. Avšak chcel by som zdôrazniť jednu vec. Kvalita európskej legislatívy je v tomto asi najdôležitejšia a preto by som chcel apelovať na vás ako účastníkov v legislatívnom procese, aby ste prispeli ku konštruktívnej diskusii o konkrétnych ustanoveniach, ktoré budú navrhnuté, a to na základe toho, čo v e, konečnom texte um, bude e, dohodnuté, bude po dohode na rade napísané. Všeobecný, všeobecná diskusia by mala vychádzať z predpokladov, teda všeobecná diskusia založená na všeobecných predpokladoch, nie je priateľným prístupom. My sme totiž mali zohľadniť aj diskusie na národnej úrovni a odozvu odborníkov z členských štátov. Tu totiž e, hovoríme o dopade na všetky národné zdravotné systémy. Záverom, vo všetkých rokovaniach našim východiskom bude silná perspektíva zdravia toto sú diskusie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre budúcnosť Európskej únie a dúfam, že sa budem môcť spolahnúť na vašu podporu v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you, minister. Ja ďakujem vám, pán minister Ananiev, za to, že ste sem prišli, za to, že ste pristúpili na túto diskusiu a ja by som teraz chcela dať priestor prítomným um, v diskusii pán Vitalize ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, vážená pani predsednička. Ja by som chcel nadviazať na dva body, ktoré ste vo svojom úvodnom slove spomenuli a potom by som chcel pridať ďalšie dôležité veci podľa mňa. Najmä pokiaľ ide o EMA, my sme o tom dnes diskutovali a v parlamente je naozaj vládne veľké pobúrenie, ako rada rozhodla o sídle EMA. Ja by som teraz eh, napriek tomu povedal, aby sme o tom už nediskutovali, aby sme Amsterdam akceptovali, ale pripravte sa na to, že rada bude musieť vydať vyhlásenie, prečo takýto postup, kde v konečnom dôsledku o takejto dôležitej otázke rozhodol los, ale parlamentu to bolo predložené len na vedomie, aby sa takéto niečo už nikdy neopakovalo. Dúfam, že takéto niečo sa už ani neudeje, lebo to nebude relevantné, ale teda chcem všetkým dať na vedomie, že my sme to dnes e, zoširoka diskutovali, takže rada by sa mala na takéto prehlásenie pripraviť. A potom ďalej Health Technology Assessment. Tu by som chcel len e, po podnietiť, že na budúci týždeň bude k tomu predložený tento návrh a ja by som chcel podnietiť, aby rada naozaj začala konkrétnou prácou na tomto návrhu. Ku konečnej zhode sa nedostaneme v prvej polovici tohto roka, ale mali by sme aspoň začať na tom pracovať a mohli by sme si už teraz vytýčiť termíny. E, pokiaľ ide o veterinárne liečivá, e, tomto by som vás chcel veľmi podporiť. Chcem vás veľmi podporiť v tejto tematike veterinárne liečiva, že tu sa snažíte nájsť dohodu s parlamentom, čo však rada doteraz neprevzala, žiaľ. Pozrite sa prosím na to, či by sme to nevedeli nejako pozitívne vyriešiť, pretože tam sa píše len, že eh, antibiotika sa musia registrovať a dokumentovať, ale eh, nám ide o to, aby sme mali v chove zvierat v živočišnej výrobe menej antibiotík. A nemá to veľký zmysel, keď e, si želáme k tomu e, veľkú dokumentáciu a nakoniec to tam nie je. Čiže nám ide o redukciu antibiotík v živočišnej výrobe. No a potom správa pani Groštetovej, ako často parlament požadoval e, riešenie pre hm, nové látky Teraz nám umierajú každý týždeň ľudia a mali sme tu hostia z univerzitnej kliniky. Každý týždeň umierajú ľudia, pretože už nemáme ďalšie antibiotiká, ktoré by boli účinné. Čiže tu nejde len o lepšiu hygienu, potrebujeme nové účinné látky a tuto komisia musí prísť s návrhom legislatívy a toto je žiadosť parlamentu, toto je aj v tejto správe k veterinárnym liečivám. Prosím, podporte nás v tejto požiadavke, musíme niečo urobiť, pretože nám budú ďalej umierať ľudia na tento problém. Now, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister. Je mi ľúto, o 12. musím ísť na ďalšie zasadnutie a nemôžem tu ostať do konca, ale kolegovia ma budú informovať. By som rada povedala, že s vami úplne súhlasím a súhlasím s prioritami bulharského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. Skutočne je to úplne správne. Veterinárne lieky, o tom sa už hovorilo myslím, že treba osobitne sa zamýšľať nad vzťahom k vede. Dôležité bolo to, čo povedal pán Líze. Existuje to pre nás veľká hrozba a rezistentnosť voči antibiotikám. To je zle. Čakáme, že čoskoro bude predložené nariadenie a že použitie antibiotík e, u zvierat sa zredukuje. Že si to uvedomujeme a že to má aj veľký dopad na ľudské zvieratá, e, na ľudské e, zdravie. A ďalšia vec nie len v EÚ, ale všeobecne musíme mať stratégie na použitie na obmedzenie použitia pri chove krmení. Ďalej, vyžíva deti. to je veľmi dôležité, je dobré, že sa to dostalo tak vysoko. Vy ste hovorili, že to je budúcnosť, alebo zdravé budúcnosti, závisí od zdravia našich detí a pritom dôležitá živa. A dôležité je zistiť, ako saturované tuky, príliš veľa cukru, ako sa tomu vyhnúť. Na to potrebujeme európsku stratégiu pre výživu detí. Rovnako, ako sme hovorili o liečivých prostriedkach e, v detskom lekárstve. To je tiež dôležité pre konkurencieschopnosť e, našej spoločnosti v budúcnosti. Ďalej musí to byť za cenu, ktorú si môžu ľudia dovoliť. Vy ste hovorili tiež o problémoch e, pri zásobovaní. No je správne, že článok 81 v roku 2001, myslíme, ide o verejnú službu a použitie týchto liečiv. Je dôležité, aby výrobcovia dodávali lieky. Áno, existuje veľa problémov a to všetko vedie osobovaniu liečivými liekmi. Takže budúci týždeň predloží komisia ešte pozmeňujúci návrh a dôležité, aby sme sa všetkomu venovali a dôležité je, aby to hodnotenie zohľadnilo, stanovili sa so priority, musí to byť udržateľné a tá udržateľnosť e, v systéme zdravotníctva dôležité. No a to je úplne oprávnené. Pán Líze to už povedal, bolo by dobré, aby rada predložila nejaký seriózny návrh sa snažili o dosiahnutie cieľov. Musí, treba zlepšiť tú sieť, ktorú už máme, ale nie len to. Chceme dosiahnuť aj tie ciele, ktoré sme si stanovili vtedy v správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Piecha. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister priority bulharského predsedníctva sú veľmi široké. Ja sa budem sústrediť len na niekoľko konkrétnych tém. Rezistentnosť voči antibiotikám, tak tento problém v Európskej únie, únii je čoraz väčší, to my ste viete. A je to jedna z najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Európske centrum na prevenciu chorôb monitoruje situáciu a správy tohto centra ukazujú krízovú situáciu v tejto oblasti. Mňa by zaujímalo, ako sa bulharské predsedníctvo bude prioritne venovať tejto rezistentnosti voči antibiotikám, pretože nie je tu len o ľudí, ale aj o zvieratá dá sa sa do, dovesť do, dokonca rezistentnosť či antibiotika v tejto otázke. To je tiež kľúčová otázka. Pri chove zvierat sa veľmi často využívajú antibiotika pri prevencii. Pri liečbe zvierat, keď sú choré. No, existujú signály o tom, že antibiotika napriek zákazu sa stále používajú ako rastový stimulátor u zvierat. Existujú v tejto oblasti diskusie a ja by som rád zdôraznil, že my chceme, aby práca na tejto téme bola dovedená do konca nadchádzajúcich mesiacoch. A ďalšia otázka. Máte nejaké plány na sledovanie epidemiologických plánov pre prípady, kde baktérie a antibiotika sa objavia. Ďakujem pekne, pán Much, uh, uh Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia, ale pre skupinu ALDE sú dôležité dve veci. Prístup k liekom, to, čo už bolo opísané. No a moja otázka je, čo môže predsedníctvo urobiť, eh, aby spolupracovalo s Európskou úniou, kodalo s Európskou úniou nás pri zaistení lepšieho prístupu liekom a biznis model, kde by sa dalo nakupovať oveľa lacnejšie nevyhnutné lieky, ktoré tak nevyhnutne potrebujeme. No a druhá vec, pre našu skupinu je kľúč, ako zásadný význam, že teraz absolútne a chcem sa venovať otázkam EMR a ja sa pýtam, aké sú konkrétne plány tohto predsedníctva pri riešení tohto problému. teda, pardon, AMR, antimikrobiálna rezistentnosť. Ďakujem pekne. Teraz pani Konečná, ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, tie otázky sa opakujú a je vidieť, ako nás všetkých trápi takmer to isté. By som chcela privítať, že sa bulharské predsedníctvo po 18-mesačnom tichu nevzdalo tej vízie, že by sme mali dokončiť prípravky veterinárnu starostlivosť. My v parlamente sme svoju prácu odvetli pomerne rýchlo. Čakalo sa na radu a ja verím, že bulharskému predsedníctvu sa podarí urobiť významný pokrok. Samozrejme dokončiť to tak, aby sme to mohli hlasovať po trialógu. Mali tu vec, tak povediac, aspoň z legislatívneho hľadiska vyriešenú. Želám veľa šťastia. Som rada, že aj pán minister o tom hovoril. Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, to je to nariadenie HDA, ktoré bude predložené budúci týždeň. Stredu komisia ho má pripraviť. A vzhľadom na to, že mandát Európskeho parlamentu končí už za rok a pár mesiacov, tak by som si veľmi želala, aby to Bulharsko bralo vážne. Aj keď to v tej agende zatiaľ nie je také výrazné, aby sa pokúsilo urobiť čo najviac preto, aby sa našiel koncenzus medzi členskými štátmi, aby sme toto nariadenie mohli dokončiť do konca tohto roku, pretože si myslím, že je veľmi dôležité. Všetci o ňom dlho rozprávame, dlho na ňom čakáme. Bude dôležité, aby rada tieto veci spolupracovala a vzhľadom na bulharské predsedníctvo, aby sa našli cesty, ako začať tú spoluprácu, aby to bolo jasný signál, že to nebudú len nejaké formy konferencie, seminárov, ale že sa nám podarí nájsť konsenzus medzi 27, tak aby sme aj tu Európskom parlamente, jasne povedané, ako si to predstavujeme do budúcnosti a mohli tú prácu dokončiť. Ďakujem za obidve veci a to nariadenie HDA tam bude ešte doplnené, to, čo bude predstavené budúci týždeň a že sa vám podarí byť tým dôležitým hráčom, ktorý môže prispieť k tomu, aby bolo úspešne dokončené v priebehu tohto roka. Ďakujem pekne, ešte dva rečníci sú na zozname. Takže budeme pokračovať. Pani Kádenbach má teraz slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Ako viete, tak jedna téma nás veľmi zaujíma. A to je otázka antimikrobiálnej rezistentnosti. Ja vás požiadam, aby ste sa týmto otázkam venovali komplexne, lepšie ako to je momentálne plánované je to druhý akčný program komisie v skutočnosti prísľub členských štátov stanovať akčné plány, ale vieme, že doteraz, minimálne doteraz sa fungovala tá fáza všade a je to skutočne hrozba, ktorá má celkom konkrétnu formu, hlavne keď myslíme na HAIs a infekcie spôsobené zdravotnou starostlivosťou, ktoré každý rok spôsobia 30 tisíc umrtí v Európe. 37 tisíc umrtí, no a ak by sme eh, pripustili uh, lietadla v Európskej únii, ktoré spôsobujú uh, eh, toľko obeti ročne, tak by to bolo nepripustné. No a v tejto oblasti stále máme čo dobiehať. No a uh, One Health Approach. Ja by som chcel požiadať, aby ste sa rozpra- porozprávali so svojimi kolegami, pretože tento problém zvládneme len vtedy, ak eh, bude úzka spolupráca eh, medzi zodpovednými, ktorí zodpovedajú za polnohospodárstvo a chov, eh, a životné prostredie tiež. Len vtedy sa nám podarí niečo posunúť dopredu. Hm, ďalší prístup ste hovorili o tom, že som tomu zle porozumela, že ako parlament v otázkach zdravia musíme akceptovať aj národné rozhodnutia, na to robíme, pokiaľ sú zlúčiteľné s princípom subsidiarity. Ja myslím, že článok 168 celkom jasne definuje, v akých oblastiach sú kompetencie, v akých oblastiach spolupráca medzi národnými štátmi a EÚ prebieha, e, treba dať dopredu európsku pridanú hodnotu a to ja očakávame aj od vašeho predsedníctva. A ešte mám taký krátky tretí bod. Ja by som chcel požiadať v tejto súvislosti dôležitú vec a to je zdravá výživa, zdravá výživa pre deti. Hm, mohli by ste povedať niečo o tom, ako si vy predstavujete budúce e, zaobchádzanie s pesticídmi, pretože v parlamente sa vedie diskusia o viedla o glyfosáte. Čiže nejde len o obmedzenie biodiverzity, ale tiež e, o ohrozenie ľudského zdravia. Keď sa glyfosát dostane na um, stôl ľudí, ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Kovačev. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán minister, vítajte pôde nášho výboru. Vám osobne a vášmu týmu by som chcel zaželať veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Ešte nielen ja, ale aj ďalší kolegovia, pani Kadenbach a ostatní, hovorili o dobrej kvalitnej zdravotníckej starostlivosti a liečbe. A preto sa chcem spýtať na prístup k lietom, liekom certifikáty o dodatočnej ochrane, vieme o právach pacientov, hlavne keď stanete povolenie. Európska komisia zverejnila štúdiu, ktorá hovorí o výnimkách pre generické lieky podľa certifikátov na ochranu patentov. Pardon. No a kde sa uskutočnilo verejné vypočutie o týchto certifikátoch. Ja dúfam, že Európska komisia predloží návrh, tak aby zlepšila a zmenila legislatívu. Vážený pán minister, viete, že lieky generík sú oveľa nižšie, pretože ostatné lieky sú patentovo chránené. Ak budeme takéto povolenie, tak hlasnejšie lieky sa dostanú na trh od prvého dňa ukončenia platnosti patentu. To zníži náklady na zdravotnú starostlivosť, umožní to rýchly prístup k liekom a liečbe pre pacientov. Takže čo robíte vy, alebo čo môžete urobiť vy ako predsedníctvo na to, aby boli výnimky pre certifikáty na ochranu. Áno, ďakujem vám, želám veľa úspechov aj bulharskému predsedníctvu pri tejto náročnej úlohe na európskej úrovni zaistiť lepší prístup ku kvalitnej zdravotníckej starostlivosti. Ďakujem pekne, pán minister, ja budem poslednou rečničkou a ukončím kolo otázok. Som veľmi rada, že prioritou vašeho predsedníctva zahrania aj zdravé dieťa, Vy usporiadate budúci mesiac konferenciu na túto tému. Ako viete, akčný plán EU pre detskú obezitu a výživu chce zastaviť do roku 2020 nárast detskej obezity. Čas beží, akčný plán sa tiež zameriava na obmedzenie reklamy a marketingu eh, rýchleho občerstvenia a zistiť eh, ústavu na školách. No ako vaše predsedníctvo k tomu pri, prispieje eh, nariadeniach audiovizuálnych mediálnych službách a podporí vaše predsedníctvo silné právne, právne nástroje na obmedzenie reklamy rýchleho občerstvenia nezdravého jedla pre deti. Ďakujem. No a teraz máte vy, pán minister, čas zodpovedať na otázky. Vážená pani predsednička, dámy a páni, poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu, dovolte mi na úvod poďakovať za vašu podporu. Ste mi dnes vyjadrili po predstavení priorit bulharského predsedníctva zaznelo množstvo otázok. Niektoré boli podobné, niektoré sa vzájomne doplňali. Rád by som zhrnul všetky otázky, moje odpovede a dúfam, že sa mi to aj podarí. Takže poprvé budem hovoriť o presídlení alebo zmene sídla EMA je to následok rozhodnutia Rady pre všeobecné záležitosti novembra 2017. Rada predložila návrh zmeniť nariadenie 726 z roku 2004 o zmene sídla agentúry EMA z Londýna do Amsterdamu. Európsky parlament teraz musí predložiť svoje stanovisko k tomu. Rada dúfa, že tento postup bude rýchlo ukončený. To je dôležité, pretože potrebujeme, aby agentúra neustále pracovala a fungovala. Ja vám pošlem, alebo ja teda vyšlem signál, že signály rade, čo sa týka hodnotenia zdravotníckej technológie. No a bohorské predsedníctvo pozná plány Európskej komisie prijať legislatívny návrh o hodnotení zdravotníckej technológie. Zatiaľ nemáme tento návrh, ale keď sa hovorí o legislatíve, musíme byť presní. No a keď takýto legislatívny návrh predložený bude, musíme sa zaoberať vecami ako obsah, záväzný účinok a konečný dátum publikácie Európsky parlament vyjadril slovenskej HTA v eh, roku 2017, eh, čo sa týka zlepšenia prístupu k liekom. Rada tiež povedala, že potrebujeme dobrovoľnú spoluprácu medzi členskými štátmi v ich návrhoch. Ak je zverejnené, tak bulharské predsedníctvo to zverejní v čase prípravných skupinách rady. Náš prístup bude taký, aby sme členským štátom poskytli dostatok času na to, aby tento návrh preskúmali a aby k tomu zaujali postoj. Aby sme podporili eh, tento eh, spis, my e, nepredvídame, my nepre, ne, ne, nebudeme predpovedať konečný výsledok, kým nebudeme mať konečný text. Počas bulharského predsedníctva sa zameriame na tie spisy, ktoré majú dobre vyhliadky na ukončenie. Našou prioritou, pokiaľ ide o lieky, je, aby sme dokončili rokovania s parlamentom o veterinárnom balíčku. Pokiaľ ide o 726 eh, z roku 2006 a o zmenu tohto nariadenia. Pokiaľ ide o veterinárny balíček a pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, my sa zameriavame na tento spes, aby sme toto nariadenie 727 zmenili, čiže to je nariadenie o zriadení EMA, aby sme sa zamerali aj na marketingové postupy. Prvé neformálne stretnutie trialogu je plánované na 20. Bo, bo, bolo plánované, sa konalo 21. januára a bolo to veľmi E, Tam sme si stanovili také kľúčové záležitosti, ako ide o výber poplatkov a o spoločný legislatívny postup. Naše hodnotenie ukázalo, že tento spis by mohol byť veľmi rýchlo sfinalizovaný. V rámci tohto balíčka eh, je viacero tém, ako napríklad AMR, ktorá je jednou z nich a my si myslíme, že spolu zákonodarcovia majú záujem na nájdenie riešenia v záujme zachovania zdravia a dúfam, že toto sa stane tak aj s celým balíčkom. Pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, táto antimikrobiálna rezistencia je veľmi dôležitou témou na európskej úrovni a je to závažný problém pre ľudské zdravie a preto si zaslúhuje pozornosť na európskej úrovni. Parlament prijal e, uznesenie v roku 2015 o bezpečnej zdravotnej starostlivosti v Európe a boji proti AMR. V roku 2016 rada prijala závery, ktoré sa týkajú následných krokov v tom prístupe jedno zdravie. Tento plán Jednozdravie, ktorý bol prijatý komisiou v júni 2017, sa zameriava na národnú implementáciu a každý členský štát prioritizuje zavedenie týchto opatrení a v určitých štátoch to povedie aj k zákazu. My sme do toho vložili veľmi veľa snách, pokiaľ ide o vývoj a implementáciu národného plánu AMR aby sme našli aj legislatívne riešenia na úrovni EÚ v rámci veterinárneho balíčka. Sú tu dôležité aspekty, ktoré treba zohľadniť, e, pokiaľ hovoríme o AMR. Je tu rozhodnutie na základe prístupu jedno zdravie a toto je správa, ktorú vydala EMA a týka sa to predaja a používania antibiotík. Pokiaľ ide o zdravie a výživa e, detí, to je veľmi dôležitá téma, je to v záujme budúcnosti Európy pretože zdravé deti, to znamená zdraví ľudia, znamená to prosperita európskej po- populácie a pracovnej sily, ktorá bude zdravá. E, toto je iniciatíva, ktorú sme prevzali od predchádzajúceho e, predsedníctva a počas greckého, malckého a holandského predsedníctva boli k tomu prijaté aj závery rady. S radosťou konštatujem, že mm, aj Európsky parlament prioritizuje túto tému. Keď sa pozrieme na akčný plán na boj proti detskej obezite, Musíme poskytnúť eh, dobré životné podmienky pre deti, eh, dobrý mm, eh, životný režim a dobré stravovanie. Práve tieto nutričné faktory sú veľmi dôležité pre zdravie. Máme chronické ochorenia, ktorými trpíme v dôsledku nášho stravovania a keď budeme tento prístup uplatňovať e, vo všetkých politikách, e, tento prístup jedného zdravia, e, výživa a vysokokvalitné potraviny nám budú nápomocné pri dobrom životnom štýle a napomôžu politike predchádzania chorobám. Takže toto, je, e, toto stravovanie je veľmi dôležité aj v oblasti mm, ochrane, environmentálnej ochrany, e, vývoja, vedy. Toto všetko je veľmi dôležité, ale čo je najdôležitejšie je dopad na ľudské zdravie. Čiže ľudské zdravie je na prvom mieste. Mali sme diskusie o potrebe mm, potravín, ktorá, ktoré nie sú len bezpečné, ale aj zdravé. Hovoríme o výrobe, ktorá sa zameriava na zdravé potraviny a nie len na spotrebu, ktorá nasleduje dopyt. Tiež marketing mm, výživy pre deti, o tom je potrebné diskutovať pretože v Európe máme tradičné modely výživy a potreby zachovania ehm, širokého diapazónu e, potravín e, v Európe. Deti sú najzraniteľnejšou skupinou, pretože oni si nemôžu sami zvoliť zdravé potraviny. A preto musíme my poskytovať zdravú výživu pre deti pripravujeme konferenciu na expertnej úrovni 6. februára v Sofii a potom budú k tomu vydané aj závery rady. Teda starostlivosť o zdravie a poľnohospodárstvo by mali pracovať ruka v ruke a myslím si, že sa vieme dopracovať v tejto oblasti k politickej zhode. Našim cieľom je, aby aby sme sa zamerali na európskej úrovni na koordináciu medzi poľnohospodárstvom a potravinárstvom, pretože eh, marketéri musia si uvedomovať, že musia eh, predávať zdravé potraviny. A toto ide tiež ruka v, ruk- eh, v ruke s SPP. Tam musia byť tiež zdôraznené zdravotné aspekty. Teraz by som odpovedal na niektoré otázky, ktoré sa týkali liekov. Toto je veľmi komplikovaná téma a je to súčasť priorít predsedníctva. Jedna z priorít je účinnosť liekov, účinnosť z terapeutického hľadiska, ale aj z hľadiska nákladového, ktoré to predstavuje, eh, ktoré predstavuje náklady a trvalú udržateľnosť pre zdravotníctvo, tiež nedostatok určitých liekov, ktoré sú nedostupné, cenovo nedostupné, je ich málo to má tiež dopad na rozpočet členských štátov. Diskusia o tejto téme sa viedla počas predchádzajúcich predsedníctiev malckého, slovenského, holandského, greckého predsedníctva. A my tiež prispievame k tejto diskusie, ako aj parlament prispieva k tejto Mm, diskusii. V roku 2017 bolo vydané prehlásenie k zlepšeniu účinnosti liekov, e, k, e, k ich e, terapeutic, zvýšenie ich terapeutického, ale aj ekonomického účinku. A tieto diskusie budú súčasťou programu rokovaní rady niekoľko kľúčových tém v tejto oblasti. Nedostatok liekov, to je jeden z veľkých problémov, ktorému členské štáty budú čeliť paralelné exporty. Lieky nie sú len jednoduchým produktom na trhu, musíme to podrobnejšie rozdiskutovať. Bulharsko zaviedlo opatrenia na vysledovanie e, tohto nedostatku e, liekov. Vypracovali sme elektronický systém, ktorý sleduje export, distribúciu liekov financovanú z verejných zdrojov. Ďalším aspektom je rokovanie o cenách liekov. Ehm, mali sme k tomu už určité rokovania a je tu náznak toho, že Európska únia nájde riešenie. Musíme dosiahnuť transparentnosť v oceňovaní. To sa zameria na zúčastnené strany, ktoré musia dosiahnuť konečných cieľ, a to je ochrana práv pacientov. Musíme sa však pozrieť na celkový obraz. Aby sme mali dobre fungujúci trh, musíme mať e, dobrú hospodárskú súťaž a komisia v tejto oblasti už spustila iniciatívu a to je v záujme všetkých členských štátov. Čiže potrebujeme celý systém iniciatív a stimulov pre producentov Rada očakáva výsledky prieskumu. E, to sa týka aj práv duševného e, vlastníctva, aj ochrany duševného vlastníctva. A bulharské predsedníctvo chce zorganizovať konferenciu na e, expertnej úrovni, ktorá sa bude konať 6. marca v roku 2018 v Sofii, kde pôjde o implementáciu sociálnej politiky a bude sa tým zaoberať aj Rada EPSCO našim e, riešením e, by bolo vyvážené riešenie, aby sme pritiahli e, výrobcov tak pre inovatívne, ako aj generické liečivá. Teraz by som sa chcel v krátkosti vyjadriť ku glyfosátu. O tomto, sme, o tomto sa diskutovalo na pracovných stretnutiach a v decembri 2017 Európska komisia vydala vykonávací právny akt o ďalšom využívaní glyfosátu. Tá, tá, tento akt bol prijatý po závažných diskusiách a mm, tu sa k tomu vyjadruje aj občianská spoločnosť a za, zaviedli sme aj neformálne akcie, aby sme podporili transparentnosť e, pri fungovaní Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín EFSA a, a tu by sme mali uľahčiť certifikáty pre určité patenty. E, generické liečivá nie sú veľmi atraktívne pre výrobcov. A to, je, to nám spôsobuje obavy. Musíme vydať rýchle rozhodnutie pri výrobe generík a pri nedostatku takýchto generík, e, keď sme závisli od tretich krajín, to nie je v záujme e, pacientov ani v záujme konkurencie schopnosti Európy. E, komisia musí vydať legislatívu a o tomto sa bude verejne diskutovať, o tomto, o, o tom, o tomto mm, zjednodušení a mm, musíme sa pozrieť. E, je tu, je tu jednoznačný názor na rozsah pôsobnosti, ale komisia by tieto otázky, mali by sme, sa tieto, mali by sme tieto otázky mm, položiť aj komisii počas bulharského predsedníctva. Toto predložíme na radu tak, aby to rada mohla prediskutovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu odpoveď, za odpovede na tieto mnohé otázky, ktoré predložili členovia nášho výboru. Sme vám veľmi vďační za to, že ste zavítali medzi nás a odprezentovali nám priority vášho predsedníctva. Ako som povedala už predtým, naozaj ma veľmi teší, že tieto priority sú nám spoločné a za všetkých členov nášho výboru NV by som sa vám chcela ešte raz srdečne poďakovať a želám vám veľmi úspešné predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne. Uvažujeme, Vážená pani predsedníčka, vážení poslanci a poslankyne. Pre mňa to bolo veľkou cťou zavítať dnes medzi vás. Myslím si, že táto spolupráca medzi radou a parlamentom je mimoriadne dôležitá. A ja ako e, predseda rady e, ministrov pre zdravie budem zavádzať využívanie osvedčených postupov v našej práci aj na vysokej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. This was uh, the last point, so bon appétit.